good day. Dear colleagues, good day everybody. Dobrý deň, kolegovia. Začneme prijatím e, programu. Bod 31, potvrdzovacie hlasovanie v správe Gabriel. Hlasovanie, ako e, sa očakávalo. Medzičasom sme dostali list z Koreperu a hlasovanie bude čo, čo najskôr podľa programu. Pokiaľ ide o bod 5, ten sa e, 30, e, odročuje. 36 správa, programy týkajúce sa a viadročného finančného rámca. To sa pridalo ako nový pro, bod programu. Nový bod na zajtrajšok od 9.45 až 10.00 prezentácia správa Coelho o e, kontrole e, bod 36 predchádzanie využívania finančného systému na účela prania špinavých peňazí sa odročuje takisto na ďalšiu schôdu. E, ak nemáte námietky, príjmame takto program. Oznami teraz odporúčania koordinátorov Pani Kinga Gantz, správa o, o rokovaniach o viacnoročnom finančnom rámci je navrhovaná. Nikto nie je proti, takže to tak prijímame. Pokiaľ ide o dnešné jazykové pokrytie, nemáme finštinu, estončinu, e, malčtinu a chorváčtinu. Poprosím vás o pochopenie. Potvrdzujeme takisto zápisnicu z novembrového zasadnutia 27 až 28 novembra. E, nevidím e, výhrady. A tak sme hneď pri bode číslo 4, ktorým je e, prijatie opravy k výmennému pomocnému školiacnému akčnému programu na ochranu eura proti falšovaniu. Pani McIntyre je spravodajkyňa v súlade s pravidlom 216 európskych, e, pravidel Európskeho parlamentu, našeho rokovacieho poriadku a v zmysle stanoviska Európskeho parlamentu prijatého v prvom čítaní e, v septembri úprava e, rokovaní o tomto programe na ochranu eura. Naše stanovisko by malo byť opravené korigendom, opravou Máte k tomu nejakú poznámku k správe e, pani McIntyre? Áno. Ako ste boli povedali, o tomto sme hlasovali a podarilo sa nám dostať to, e, alebo snažili sme sa o čo najskoršie hlasovanie v pléne. Chceli, mysleli sme si, že tým pádom by sme nepotrebovali korrigendum. Právni e, lingvisti nič nespravili, nechali to tak, podľa mňa je to čistá formalita. Návrh bol odhlasovaný, bol potvrdený plénom. Toto treba len formálne potvrdiť. Ďakujeme pani McIntyre. To je všetko. A to nám umožňuje pokročiť ďalej k bodu 5, ktorý je vlastne súčasný stav prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní súvislosti s legislatívnymi postupmi. Spravodajkyňou takisto je tu pani uh, McIntyre. Pokiaľ ide o smernicu uh, týkajúcu sa uh, alebo poinformujte nás o stave rokovania. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a pomoc. Sme uprostred trialógov. Postupujeme zmysluplne vpred. Vo väčšine vecí už sme sa e, zhodli. Ďalší trialog bude tento večer. Či všetko dnes dovršíme, nož dúfam v to, ale možno to bude E, bude treba ešte viac snahy a možno bude ešte potrebná ani súhlas s písomným postupom. Už čo dodať? Dobre sme spolupracovali s gréckým predsedníctvom a verím v skoré dovršenie. Ďakujeme opätovne pani McIntyre. To je všetko a to nám umožňuje prejsť k vodu 6 výmena názorov s výkonným riaditeľom agentúry EU LISA. Je to pán Krum e, Garkov, výkonný riaditeľ agentúry, zodpovedný za prevádzkový manažment veľkých e, prevádzkových e, informačných systémov, napríklad šengenský vízový systém Eurodac. Vypočujme si aktualizáciu k týmto témam od pána Garkova, čo, sa, čo, do, čo nám priniesol posledný rok a aké sú očakávané vývojové tendencie pre budúci rok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dobré ráno, dámy a páni. Ďakujem za možnosť podeliť sa s vašim výborom o vývoj za posledný rok, kým pohovorím o pokroku v rýchlosti o našom mandáte. Ako predseda spomenul, sme zodpovední za prevádzkový manažment vízového, eurodakového a schengenového informačného systému a sietí, ktoré napájajú krajiny e, na systém. Po, e, pomoc pre členské krajiny, evaluáciu a tak ďalej. Minulý rok bol plný e, víziev. Naša Agentúra je nová, my sme sa zamerali vytváraním našej agentúry s členskými krajinami, ktoré sú zastúpené v riadiacej e, e, rade. Sme sa dohodli na prioritách. Tieto prioritné e, e, e, oblasti e, znamenajú hlavne vytvorenie našej agentúry. V neposlednej miere tiež vytvorenie partnerstiev, ktoré sú také dôležité na zvýšenie pridanú hodnotu, e, pridanej hodnoty agentúry. Pokiaľ ide o naše centrálne úlohy, tak vás môžem poinformovať, že po 9 mesiacov sme e, všetky systémy e, rozbiehali v zmysle nášho mandátu, máme plnú ich kontrolu takisto úlohy v smysle náš nariadenia o našom zriadení, bezpečnostné siete a všetky relevantné kontrakty, ktoré komisia predtým spustila, súvisejúce s prevádzkovým manažmentom systému, sa previedli a sme teraz v plnej správe. Okrem toho, agentúra má i dodatočné úlohy, ako ocenenie jej E, funkčnosti. Tie neboli v našom programe. Pokiaľ ide o tvorbu našej organizácie, naša druhá priorita, dovršili sme svoj e, realizačný plán na rok 2013 e, na základe pôvodného plánovania, čiže ku koncu roka sme mali 120 ľudí zo 120 najatých, aj kľúčové pozície, bezpečnostní pracovníci, e, vnútorný audit, ochrana údajov. 22. mája sme dosiahli autonómiu na základe všetkých kontrolných štandardov v zmysle dobrého riadenia a spravovania. Tiež agentúra sa dohodla s riadiacou radou o strategických cieľach, cieľoch na roky 2013 až 2020. Tretia prioritná oblasť e, e, vytváranie e, Centra excelentnosti. Vytvorili sme medzivládnu sieť a jej implementácia sa začala v roku 2013, pokračuje. Patrí sem zriadenie vnútorných výborov, rizikový manažment, rozpočet, stratégie. To zabezpečí dobrú operatívnosť agentúry a e, poskytovanie cieľov, ktoré žiadali naši zriadovateľia. Je to podstatné, aby e, agentúra F účinne fungovala v zmysle existujúcich štandardov priemyslu. Prebehli tiež prvé identifikácie rizík. Agentúra teraz má e, obchodný register rizík, ktorý sa e, pravidelne aktualizuje, aby všetky rizika, ktoré existujú, sa aktualizovali, aby boli známe a spravované. Takisto plánovací proces na 2015 sa spustil a takmer je dovršený. V neposlednej miere revidovaná e, účtovná sústava, aby sa zlepšili existujúce e, formy manažovania finančných zdrojov. Štvrtá oblasť, rozvíjanie partnerstiev. Už po roku, v roku 2013 sa nám podalo vytvoriť e, memoranda s kľúčovými partnermi, predovšetkým s SIPOLom, kde máme dohodu a už E, máme spoločné úlohy týkajúce sa školení a tréningov v členských krajinách, takisto s Frontexom. Plánujeme tiež taký, takúto dohodu, e, konkrétne kroky e, s oboma agentúrami. Veríme, že tento rok splníme. Takisto dohoda s Európskou komisiou, ktorá by sa mala podpísať v nasledovných mesiacoch to bolo tiež v požiadavkách na našu agentúru. Odsek 7. dialog s členskými e, krajinami, ktoré sú v našej poradenskej e, rade, strategické smerovania, za ktoré sme zodpovední a súčasne sa venujeme operatívnym výzvam. Takže naozaj záverom rok 2013 bol pre agentúru úspešný, podarilo sa nám splniť požiadavky e, našich zriadovateľov a položili sme solidné základy pre fungovanie agentúry. Pokiaľ ide o naše priority v tomto roku, pracovný program a úlohy v roku ktoré e, 2014 sú evolučné budú sa vyvíjať z toho, čo sa vyvinulo a dosiahlo v roku už 2013. Dohodli sme sa v tomto zmysle na prioritách s členskými krajinami. E, tieto priority sa nelišia od tých e, v roku 2013, ale opätovne agentúra bude naďalej rozvíjať a rozširovať svoje e, operácie budeme sa snažiť zlepšiť svoje riadenie a finančné spravovanie. Zo pár príkladov, pokiaľ ide o priority e, na tento rok. Poprvé, rozvoj systémov, za ktoré sme zodpovední, s cieľom podporiť úspešné dovršenie e, celosvetovej siete, takisto poskytovanie nového nariadenia pre Eurodac, opätovne e, aktualizovaného. Takisto iniciatíva v zmysle štúdie spustené Európskou komisiou budúci rok e, pre smartboards e, spustená Európskou komisiou. Pokiaľ ide o dlhodobé plánovanie a dlhodobé stratégie agentúry do roku 2020, to bude ďalšia priorita na tento rok v neposlednej miere rozvoj spolu so SIPOLom našich kapacít na rozšírenie e, rozsahu technického e, tréningu, ktoré, ktorého, ktorý poskytujeme takisto e, školenie z personálu. Dôležitý tá časť práce agentúry na rok 2014. Záverom snáď, samozrejme máme veľmi zložitý rok pred sebou, zvýšené očakávania a požiadavky našich e, zriadovateľov. Som však presvedčený, že vzhľadom na e, solidné základy agentúra určite úspešne e, vyrieši tieto výzvy. Takže týmto chcem ukončiť svoje úvahy a ďakujem za možnosť ilustrovať vám činnosť agentúry. K dispozícii som na odpoveď na akékoľvek otázky. Ďakujem, pán Gargo, Gargov. Um, nech sa páči, môžeme začať otázkami. Tí, ktorí sa chcú vyjadriť k tému, prosím vás, a hláste sa. Pán, pán Koeli ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Práve som prišiel, takže som nepočul celý prejav pána Garkova, ale e, veľmi dobre si uvedomujem, že E, Liza robí veľkú prácu, rozsiahlu prácu. Chcem vyzdvihnúť, že pán Garkov a jeho tým robia naozaj veľmi kvalitnú prácu v rámci Líza. Určite robia úžasnú prácu e, tak v Estonsku, ako aj v Štrasburgu a pomáhajú štát, členským štátom, ktorí ho to požiadajú. Musím povedať, že často, keď počúvam pána Garkova, zistím, že je značným optimistom. S tými škrtmi v rozpočte zo strany rady je úžasné, že si Líza vie poradiť s obmedzeným rozpočtom, ale je ešte úžasnejšie, aký optimistom, akým optimistom je pán Garkov do budúcnosti. Treba dať pozor na ďalšie rozpočty aby tie agentúry, ktoré majú dobré výsledky, mali prostriedky na to, aby mohli svoju prácu naďalej dobre vykonávať. Ďakujem, pán Koelio. Hlási sa ďalší, prosím. Nikto ďalší? Chcete na to zareagovať? Ďakujem, pán predseda. Áno, ďakujem. Pán Koelio, za vaše slova. Áno, uviedol som, že e, naša agentúra bude mať e, problémy v ďalších rokoch, že to budú roky plné výziev a jedným z konkrétnych krokov e, smerom k centram excelentnosti z hľadiska finančného a ekonomického manažmentu bude e, vysporiadať sa s obmedzenými zdrojmi, čo je dnes naozaj bežné. My sa snažíme aktívne riadiť tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, tak ľudské ako aj finančné, ale mm, je potrebné, aby sme sa v správnej chvíli zamerali na správne priority a v tom budeme pokračovať. Máme dôveru, možno nie optimistami. Ehm, spoliehame sa, že naša agentúra bude mať eh, v blízkej budúcnosti eh, dostatok prostriedkov na to, aby splnila očakávania zúčastnených strán. Pán Karkov, chceli by ste sa viedriť k tomu, čo ste uviedli v štúdii, že agentúra že agentúra začne so smart boardmi. Uvádzate tu, že organizačné zdroje na to, aby boli dostatočné zdroje, že jednoducho tie kroky si vyžiadajú e, právny rámec. Poviete nám k tomu viacej? Ďakujem. V prvom rade by som chcel vysvetliť, že štúdia od Európskej komisie a agentúra aktívne do štúdie prispeje, aby výsledok eh, bol eh, v súlade s očakávaním projektov smartboardov. Program na tento rok ustanovuje rámec pre agentúru, aby mohla vopred plánovať zdroje potrebné na skutočné plnenie a realizáciu systémov Smart Border RTP keď rokovania o právnom návrhu budú uzavreté a keď budú zavedené právne nástroje. V tom zmysle som presvedčený, že ide správny prístup. Dokonca aj keď sa e, vývoj začne v 2016, nemôžeme čakať do, dovtedy a potom až začať plánovať svoju prácu. Preto v tomto roku s tými informáciami, ktoré sú v malom návrhu, a v štúdii od komisie v spolupráci s Frontexom budeme aktívne pripravovať potrebné zdroje. Tie sú už uvedené v návrhu politiky na roky 2015 až 2017, aby bolo jasné, aké sú naše potreby, aby to bolo viditeľné a aby bola primeraná rovnováha vzhľadom na celkovú situáciu v oblasti rozpočtu, aby sme vedeli eh, naplniť svoje ciele. Ak sa nehlási už nikto ďalší, správa, ktorú predniesol pán Garkov eh, v mene agentúry, bude týmto uzavretá a pôjdeme na ďalší bod. Nuž, ale ďalší bod je naplánovaný na 3 čtvrte na 10. Pán Potaševič je spravodajcom, ten tu ešte momentálne nie je, preto navrhujem, aby sme si spravili e, prestavočku na 15 minút. O 15 minút budeme pokračovať. Ďakujem. Thank you. Pokračujeme teda, ako máme naplánované. Kolegovia, dozvedel som sa, že pán Šievič, e, spravodajca, tu nebude, aby prehovoril k vám, ale miesto neho prehovorí kolegyňa, pani Jiménez Beseril, ktorej odovzdal návrh správy. Chcem len pripomenúť, že ide o spoločné rokovanie o správe pána Protaševiča a týka sa nových psychoaktívnych látok. Ide o minimálne ustanovenia znakov trestných činov pri obchodovaní s, v obchodovaní s drogami. Ide o definíciu drogy podľa k tomu nariadeniu, ktoré sa toho týka, bolo predložených vyše 100 pozmeňujúcich návrhov a 27 pozmeňujúcich návrhov k správe. E, vypočujeme si teda pani Beseril Barrio. Nuž, myslím, že prvá vec by bolo vypočutie stanoviska hovorí pán Vizadžo. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že môžem hovoriť stručne, pretože základný obsah nášho stanoviska bol zohľadnený vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch. Dovolte, aby som začal načetnutím kontextu. Pred sebou máte dva paralelné návrhy. Prvý je po, o nari- sa týka nariadenia o, pre vnútorný trh a týka sa obmedzení uvádzania na trh určitých látok, ktoré sú považované za osobitne škodlivé. A okrem toho je tu smernica na, e, založená na e, z určitom článku zmluvy Ide o to, aby bolo pozmenené a doplnené rámcové rozhodnutie z roku 2004. Ide o zavedenie trestných e, sankcií pri trvalom porušovaní vnútorného trhu ustanovené nariadením. Boli sme požiadaní preveriť, či existujú nejaké právne úvahy, ktoré sa týkajú toho, že vzťah, vzťahy týkajúce sa vnútorného trhu môžu eh, dať eh, komisiu, komisii právomoc eh, určiť tie látky, ktoré považuje za osobitne škodlivé. majú na pamäti, že tieto škodlivé látky potom budú predmetom trestných sankcií podľa smernice. Prišli sme k záveru, že článok 13 nariadenia o vnútornom trhu je problematický v tom, že kritériá či zoznam kritérií, ktoré komisia používa na rozhodovanie o tom, čo látka je osobitne škodlivá, vlastne nie je dostatočne jednoznačný. Ide konkrétne o článok 13, respektíve e, odsek 1 tohto článku. Nie je to zlučiteľné so štruktúrou vykonávacích aktov. Podľa zmluvy totiž tieto akty iba vykonávajú, teda dávajú účinnosť tým prúkom, ktoré už sa v týchto právnych otázkach e, nachádzajú ak e, právne opatrenie nevedie k vyčerpávajúcemu zoznamu kritérií, potom komisia e, môže stanoviť nové kritériá na identifikáciu e, takýchto látok a to nie je v súlade s vykonávacími aktmi. Preto navrhujeme dve možné alternatívy. Poprvé, umožniť delegované akty, ktoré by komisii umožnili tieto kritéria doplniť, ak to bude považovať za vhodné, alebo um, vypracovať uzavretý uh, zoznam kritérií. Ďalší problém, ktorý sme uh, identifikovali, súvisí s tým, že návrhy uh, od komisie sú zdrojom automatických odkazov na látky, ktoré sú identifikované nariadením o vnútornom trhu v členských štátoch. Takže tu je trestným činom akékoľvek obchodovanie s takýmito látkami. Tieto návrhy však nezohľadňujú skutočnosť, že komisia môže tiež preveriť či prihodnotiť úroveň nebezpečnosti danej látky a takisto e, úroveň nebezpečia e, danej látky. Podľa nás nie je dostatočne jasné z textu od komisie, že v tom prípade členské štáty budú musieť vyňať túto látku zo svojho trestného práva, respektíve ustanovení trestného práva a sankcionovať respektíve prestať sankcionovať uvádzanie týchto látok na trh či obchodovanie s nimi. Takže tu sme objavili právne problémy. Mm, je viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré už túto skutočnosť zohľadňujú. Tu by som skončil a veľmi rád zodpoviem na akékoľvek vaše otázky. Thank you, Mr. Now. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si právne stanovisko Poďme teda k predstaveniu pozmeňujúcich návrhov od pani Terezy Beseril. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja vám chcem teraz predstaviť pozmenujúce návrhy. Spravodajcu tu dnes nemáme, takže budem hovoriť v jeho mene. Chcela by som povedať, že budem hovoriť o smernici potom neskôr. Preto poviem stanovisko k pozmeňujúcim návrhom v rámci bodu 7 programu. A ak budete chcieť, prosím, obráte sa na spravodajcu e-mailom. Nie je tu, nebudem vám teda môcť odpovedať za neho, ak budete mať ďalšie otázky. Ja um, prednesím iba svoju správu k pozmeňujúcim návrhom stručne. Uh, Pozmienujúci návrh 2 regulation on new psychoactive substance. rapporteur would like to thank the members Spravodajca chce poďakovať za veľmi vyvážený a komplexný prístup a chce podporiť zväčšinu návrhov. V prvom rade víta pozmenujúci návrh od členov, ktorí chcú vyššiu právnu istotu ustanovení tohto nariadenia. V tejto súvislosti chce podporiť pozmeňujúce návrhy od pána Heta k článku 11, 12 a 13. To sa týka tiež pozmeňujúcich návrhov od pani Trident Tapilitis k úvodným ustanoveniam. V niektorých prípadoch však treba zabezpečiť, aby znenie bolo v súlade s nariadením o vnútornom trhu. Pán Protašievič víta tiež všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú doplňujúceho návrhu nariadenia. Chce, aby členské štáty vykonávali akcie, kroky na vnútroštátnej úrovni a umožnili prísnejšie opatrenia než tie, ktoré pochádzajú z európskej úrovne. Hovorí, že treba E, prevenciu a vzdelávacie kampanie, ktoré budú zamerané najmä na mladých a skupiny, ktoré sú osobitne ohrozené podľa štatistických údajov. Najmä pozmeňujúce návrhy pani Mathieu a pana Pekela, ako aj ďalšie pozmeňujúce návrhy od výboru Envy uvádzajú. Okrem toho podporuje pozmeňujúce návrhy, ktoré počiarkujú podporu dynamickejšej a významnejšej zmeny informácií, o ktoré MMCDDA má podporovať a má byť aj, nariadeň, e, má byť aj e, nástrojom. Ide tu o mechanizmus časného varovania. Tu podal um, pozmeňujúci návrh napríklad pán Skúria a Trian Tefelides. Pán spravodajca chce upozorniť na niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré považuje za problémové. Pán Protaševič nepodporuje návrh pána Trienta, Trienta Fredesa k článku 6 ohľadom spoločnej správy, ohľadom úlohy Europolu v predbežnom štádiu hodnotenia nebezpečí a rizik. Podľa neho treba nadvezovať na jestujúce postupy a neprepracovávať to, čo funguje dobre. Nové psychoaktívne látky znamenajú nebezpečie a preto je potrebná spolupráca aj v hodnotení rizik, v hodnotení rizik ktoré budú realizovať ďalšie agentúry, napríklad Lisabonská agentúra pre monitor monitorovanie drog. Potom pán Eskúria mal pozmeňujúci návrh k článku 11. Tu pán Protašievič e, rozumie odôvodneniu, je však potrebná ďalšia diskusia a riešenie nemusí byť jednoduché. Nuž a v neposlednom rade veľmi namieta proti návrhu, návrhu tieňového spravodajcu a to použiť vykonávacie akty. Mnohí poslanci predložili množstvo pozmeňujúcich návrhov. Chcú napríklad nahradiť vykonávacie akty delegovanými právomocami, aby sa zabezpečilo, že vytvoríme efektívnu a rýchlu odozvu O tom treba ďalej diskutovať, aby sme predišli prijatiu kontraproduktívnych ustanovení. Najmä si treba dať veľký pozor ohľadom článku 9 o dočasných obmedzeniach pre spotrebiteľský trh. Tam je potrebný dohľad komisie. Je potrebné mať jasné kritéria, ako napríklad správu, spra, správy o e, smrteľných dôsledkoch. Mnohé veci sa spočítavajú, ale treba skôr hovoriť o prevencii a rýchlej reakcii. Teraz by som chcela predstaviť e, smernicu a pozmenujúce návrhy k nej. Budem hovoriť svojim vlastným jazykom hovorí rečnička. Môžem hovoriť materským jazykom? V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy k smernici. Teraz budem hovoriť o smernici a nie o nariadení. Väčšina pozmeňujúcich návrhov je vylepšením správy je však niekoľko významných bodov. 7, 21 a 22 z úvodných ustanovení sa týkajú právomoci komisií, ktorá má delegovanými aktmi e, upraviť e, prílohu. To je zaujímavé čo, a je to uvedené aj v správe. Tu mám jedinú obavu a to, či možno použiť e, naliehavý mechanizmus formou delegovaných aktov prípade závažných zdravotných rizík, či delegované akty majú byť zapracované do smernice. Hovorím tu o článku 14 smernice, ktorý je venovaný e, trvalým a závažným zdravotným rizikám. Túto otázku by sme mohli prediskutovať správnou službou teraz, v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Má to byť zapracované do tejto smernice, pretože e, sa týka aj e, liekov pre ľudské, pre humánne použitie. Napríklad e, je tu aj pozmeňujúci návrh od pani Infeld k článku 17. V návrhu hovorí o ekonomických prínosoch. Uvedomujeme si, že drogy často ponúkajú zdarma potenciálnym užívateľom. S týmto nesúhlasím. Podľa mňa táto smernica sa netýka spotrebiteľov drog, drog ako sa uvádza v pozmeňovacom návrhu 3 k návrhu správy. Podľa mňa to netreba opakovať ďalšie návrhy 11, 12, 13, 14 a 18 idú nad rámec pôsobnosti smernice drogové politiky EÚ nie sú dostatočne zosúladené a myslím si, že oslabenie ktoréhokoľvek ustanovenia v tejto súvislosti nie je možné odporúčať, najmä pokiaľ ide o tento nástroj. Chcela by som sa prihovoriť za harmonizáciu pri boji um, proti obchodovaniu s drogami Hovorím tu aj o psychoaktívnych látkach. Potom sa tu ďalej hovorí o uplatňovaných opatreniach mm, dva roky po nadobudnutí účinnosti týchto, tohto ustanovenia či tejto úpravy členských štátov. Podľa mňa toto obdobie je dostatočné a neumožní dostatok informácií, aby boli zozbierané. Členské štáty musia urýchlene reagovať na nezákonné látky Chcem sa poďakovať výboru Envy, pretože ich pozmeňujúce návrhy boli pre našu prácu nesmierne užitočné. Ďakujem vám. Ďakujem, pán Basaril. Teraz si vypočujme tieňových spravodajcov. Pani Head, chcete sa vyjadriť ako tieňová spravodajkyňa k podmenujúcim návrhom, ktoré sme si práve vypočuli, respektíve reakciu na ne? Ja, tak so eh, Ďakujem pekne. A ďakujem za to, že ste to tu všetko prezentovali. Je skutočne škoda, že tu ne, nemohol byť aj spravodajca, ale v každom prípade sme boli dobre informovaní. Chcela by som veľmi stručne vysvetliť, prečo tieto pozmeňovacie návrhy podávam. Mnoho z pozmeňovacích návrhov sa týka vplyvu parlamentu pri aplikovaní delegovaných právnych aktov. Chcel by som iba stručne vysvetliť, čo je za týmito pozmeňovacími návrhmi, čo je ich účel. Najdôležitejšie pre mňa bola jednotná zmena tak pre nariadenie, ako aj pre smernicu. V pozmeňovacích návrhoch som hovorila, aké by mali byť kritéria pre riziká teda nízke riziko, stredné riziko alebo vysoké riziko. A komisia povedala, že by sa tieto kritériá mali zmeniť a tu by sa na zá... malo postupovať na základe delegovaných právnych aktov. Tak by sa dala zabezpečiť aj právna istota, jasnosť a vplyv parlamentu. Čo sa týka smernice, podala som pozmeňovací návrh 1 a to je kriminalizácia e, držania drog. To by sa malo uskutočniť delegovaným právnym aktom, ale parlament musí byť ako spoluzákonodárca zapojený. To je dôležité pre právnu istotu. Preto potom som sa zamýšľala aj o zavádzaní e, komisie, o zavedení komisie. Možno som tomu celkom nerozumela, ale ide tu o vysvetlenie od komisii. Zaznelo tu, že členské štáty by mohli ísť nad rámec drogového nariadenia, napríklad pokiaľ sa jedná o nejakú látku, ktorú členské štáty za každú cenu chcú ignorovať, hoci ich k tomu EÚ nenúti. Môžu to urobiť. Neviem, či tu neprišlo k chybe v tlmočení, ale možno sa mýlim a k tomu by som si ešte rada vypočula vysvetlenie. Ďakujem, pani Het. Ešte nejaké pripomienky? Ešte nejaký tieňový spravodajca? Nie? Takže, pán Bronc, máte slovo. Ja som skôr taký strašidelný než tieňový spravodajca, ale je v tom veľký rozdiel. Niečo s týmto problémom treba robiť. Čo sa navrhuje, to je ale druhá vec. Identifikácia problému, to je ľahké nové látky, ktoré nie sú upravené v eh, súčasnom trestnom práve a ktoré eh, ľudia berú len rekreačne. Dobre, ale potom sa mení ich racionálne chovanie, ich myslenie a môže to mať aj negatívne dlhodobé účinky. Problém spočíva ale v tom, že eh, totožnosť týchto látok, ich názvy, zložky, to sa stále mení mení, menia sa rýchlejšie než legislatíva a v správe je zaujímavé, že sa to tam opisuje ako tajné laboratória v nových rýchlych ekonomikách ako India, Čína. A tam údajne nemajú regulačný rámec na to, aby to kontrolovali, ale teraz napríklad prípad Číny. Tam v podstate veľmi rýchlo pôsobia proti dizidentom, ale nie sú schopní regulovať takú škodlivú ekonomickú aktivitu. To je veľmi paradoxné, ironické a potom ešte k tomu je ironické, že Európska únia uzatvára s týmito štátmi európske dohody, teda obchod oficiálnymi kanálmi. Je to trochu zavádzajúce. Ďalší príklad Európska únia hovorí, že je to medzinárodný problém. To isté áno. Takže treba na to nájsť európske riešenie, ale slovo medzinárodný a európsky alebo EÚ to predsa zatiaľ ešte nie je synonymum a teda prečo medzinárodné problémy. Tie potrebujú medzinárodné riešenia prostredníctvom nejakých medzinárodných dohovorov s maximum signatárskych krajín. A nie 28 štátov, tých sa nemôže na tom dohodnúť. A spravodajca hovorí, že členské štáty údajne, keď to budú riešiť po svojom, tak to môže narušiť vnútorný trh. Takže to sa mi nepáči. A problém je, že teraz sme zrušili hranice, Vytvorili sme jednotný trh nielen pre legálne tovary, ale aj pre ilegálne výrobky, služby a dokonca aj pre výnosy z trestnej činnosti. Ďakujem. Ďalšie vyjadrenia? Nie? Takže možno komisia alebo predsedníctvo by sa chceli tiež vyjadriť k tomu, ako vidia pozmeňovacie návrhy. Možno zastupca komisie? Pani Spino? Áno, ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Jiménez. Áno. Ďakujem aj ďalším za ich pripomienky k tomuto návrhu. Poprvé chcem privítať správy týchto dvoch spravodajcov, ktoré sú veľmi konštruktívne a určite pomôžu pri konsolidácii systému, ktorý chceme prijať pre riešenie problému nových psychoaktívnych látok. Ďalej, pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladajú členovia výboru, sú veľmi konštruktívne a poskytujú veľmi e, bohaté myšlienky na zlepšenie návrhu komisie a iste je to veľmi inšpiratívne. Budeme sa tomu hĺbšie venovať, ale už teraz môžeme povedať, že rad z týchto návrhov nám určite pomôže dosiahnuť cieľ, to znamená urýchliť tempo a zvýšiť efektívnosť systému pre vyriešenie problému nových psychoaktívnych látok. Rad z nich nám objasní interakciu medzi národnou a európskou úrovňou, na ktorých sa tento problém rieši. Čo sa týka právnej služby rady, tá sa vyjadrila k použitiu delegovaných aktov. K tomu by som chcel povedať, aké sú dôvody, prečo komisia navrhuje používanie vykonávacích aktov v tomto nástroji. Prečo? Pretože navrhujeme jasné kritériá na základe ktorých sa dajú príjmať rozhodnutia a budú sa príjmať rozhodnutia v tejto veci. Ale samozrejme to ešte budeme analyzovať, preštudujeme to, budeme ústretoví a voči parlamentu a tak, aby sme tento problém vyriešili rovnako ako aj ďalšie problémy, o ktorých eh, hovorili spravodajcovia a ktoré sú aj v pozmeňovacích návrhoch. Takže ďakujem a dúfam, že to konštruktívne vyriešime, teda túto problematiku a veľmi rýchlo sa dohodneme. Ďakujem, pani Spinot, grécké predsedníctvo. Vidím tu pani Rakárky. Máte slovo, nech sa páči. Τελευταία ενημέρωση της Προεδρίας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 23 Ιανουαρίου, το Συμβούλιο. 23. januára vo výbore LIBE zas Dala horizontálna skupina k drogám a dvakrát skúmala návrh smernice aj nariadenia 6. a 7. februára. E, bol tu revidovaný návrh, ktorý sa predložil pre nové psychoaktívne látky. Kapitoly 1, 2 a 3 a 1 až 13 boli tu rôzne pripomienky od členských štátov, aj od e, výboru a komisia a právna služba rady sa tiež e, k tomu vyjadrili. Diskutovalo sa v dvoch oblastiach, najmä kapitola 4, 5, 6, analytické e, postupy a príslušné pripomienky rady a potom sa prerokovávali kapitoly 1 až 2 a rada vyzvala členské štáty, aby podali písomné pripomienky, po prípade dodatky do 20. februára, aby sa revidovaný návrh mohol zlepšiť a ten sa potom bude ďalej spracovávať na zasadnutiach pracovnej skupiny. Ale celkové môžeme povedať, že skúmanie návrhu nariadenia postupuje a rada by chcela pravidelne informovať výbor LIBE o postupe prác. Treba však poukázať na to, že najbližšia schôdza pracovnej skupiny rady bude 27. februára. Ďakujem. Ďakujem. Teraz sme si vypočuli komisiu a predsedníctvo. Sú k tomu ďalšie pripomienky? Ak nie, tak pani spravodajkyňa, pani Jiménez. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som opätovne poďakovať nie len tieňovým spravodajcom, ale aj všetkým poslancom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a tým sa podarilo vyjasniť mnoho bodov navrhovaného nariadenia. Chcela by som poďakovať aj komisii, pretože pozmeňovacie návrhy pani Hert zahrňa tiež e, a to je to, čo som hovorila v súvislosti s aktami prenesenej právomoci. V spolupráci s právnou službou sme k dispozícii, aby sme v rokovaní dospeli k zhode. Máme trošku obavy z toho, že my skôr zastávame názor, že táto téma by sa skôr mala nachádzať v rámci eh, delegovaných právnych aktov. A túto záležitosť by sme chceli vyjasniť správnou službou. Chcem poďakovať aj rade a sledujeme samozrejme všetko, aby sme zvedaví, čo bude výsledkom schôdze 27. februára. Ďakujem, ďakujem pani Jiménez. Presne na čas. A tým môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Tu máme spoločnú rozpravu, body 9 a 10. To sa týka dohody EÚ a Azerbajdžanu o readmisii osôb s neoprávneným pobytom a o uľahčení udelovania víz. Ako spravodajkyňu tu máme našu kolegyňu Mariu Gabriel a teraz si vypočujeme prezentáciu situácie. Tieto dva dohovory sú navzájom prepojené a pomýšľali sme na to, že by Európsky parlament k tomu mal dať súhlas, prv než vstúpia tieto dohovory, alebo než budú môcť vstúpiť do platnosti. Vypočujeme si najskôr pani Gabriel a potom tieňových spravodajcov. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, chcela by som najskôr poďakovať komisii za návrh uznesenia o readmisii osôb s neoprávneným pobytom a uľahčení udelovania víz. Skôr než budem prezentovať správu alebo argumentovať, je lepšie dobre vedieť, aká je situácia. 30. januára 2014 sme vo výbore Libe mali možnosť eh, viesť prvú výmenu názorov s komisiou. Bol to plodná, bola to plodná výmena názorov a umožnila nám v prácach pokročiť. Dnes by som povedala, že sa prihliadalo na túto výmenu názorov presne takisto, ako aj na stanovisko výboru AFED. Stanovisko, ktoré sme dostali a o ktorom sme aj hlasovali, bolo prijaté. Dnes by som chcela hovoriť o politickom význame týchto dvoch správ. Poprvé, vieme, aký dôležitý je ten postup, je to premiéra a teraz sú nové úpravy nové pravidlá, tie konania budú rýchlejšie, k tomu je dôležitý náš súhlas. A čo sa týka politického významu, vieme, že uzavretie týchto dvoch dohovorov je výsledkom spoločnej vôle EÚ a Azerbajdžanu už po dlhých rokoch, čo tu prichádza ku zbližovaniu v rámci východného susedstva. Toto môžeme uviezť ako príklad, aby partnerské krajiny svoju angažovanosť, svoju politickú podporu mohli e, dokazovať v súvislosti s voľným pohybom. A my si myslíme, že toto prehlbovanie vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom určite prispieje k tomu, aby sa hranice priestoru E, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti posunuli zase ďalej. A preto táto, tento dohovor je veľmi dôležitý pre spoluprácu v oblasti voľného pohybu. Najskôr k technickým modalitám. Poprvé, e, lehoty na rozhodnutie sa skrátia na 10 dní, počas ktorých sa bude rozhodovať o výzvu, vízach. V naliehavých prípadoch to môžu byť aj dva pracovné dni. V špecifických prípadoch sa dajú tie lehoty predlžiť až na 30 dní. Za druhé, doklady, ktoré sú nevyhnutné, ich zoznam sa redukuje pre určité kategórie osôb. Pre držiteľov diplomatických pasov tí vôbec nemusia mať krátkodobé víza. Tretí dôležitý bod, e, administratívne správne náklady 35 eur, to je limit pre určité kategórie osôb, tam je úplné oslobodenie od poplatku, potom sú zjednodušené podmienky pre vydávanie víz pre niekoľko skupín, napríklad pre rodinných príslušníkov a ďalšie kategórie. Čo sa týka druhej dohody, to je tá readmisná dohoda, tam treba, aby povinnosti e, vyplývajúce z readmisných dohôd vychádzali z úplnej reciprocity, takže úplne od začiatku zdôrazňuje táto dohoda, že aplikácia bude musieť garantovať predovšetkým ľudské práva. E, dohovor definuje technické postupy a obsahuje zoznam dokladov, ktoré sú nevyhnutné a požadované pre readmisné konanie. Napríklad tu je možnosť zjednodušiť konanie, ktoré sa týka tranzitných operácií. Potom readmisné pravidlá sa vzťahujú na niekoľko kategórií osôb, na e, bývalých príslušníkov, ktorí sa stali vzdali štátnej príslušnosti bez toho, aby dostali inú. Potom sú to osoby, ktoré požiadali a majú už platné vízum alebo povolenie k pobytu. A potom sú to osoby, ktoré predtým sa zdržovali v dožiadanom štáte. Readmisné pravidlá sa aplikujú aj na rodinných príslušníkov. V oboch dohovoroch sa berú do úvahy zvláštne situácie Jirska, Dánska a Spojeného kráľovstva. Nakoniec, ako spravodajkyňa, som ústretová voči kritike a e, námietkam kolegov, vopred im za to ďakujem a chcela by som vás aj upozorniť na skutočnosť, že oba dohovory zakladajú spoločný e, zmiešaný riadiaci výbor, ktorý bude bdieť nad aplikáciou. Zloženie zmiešaného výboru E, obsahuje zástupcov Azerbajdžanskej republiky a Európskej únie a, čo, sa týka Európskej únie, tu je to komisia a experti členských štátov, ktorí nás budú zastupovať. V tejto správe adresujem aj odporúčania komisii, aby zrevidovala zloženie toho zmiešaného výboru pre budúce dohovory tak, aby sme aj tu do toho viac zapájali Európsky parlament s tým, že vieme, aké sú limity tohto odporúčania. V oboch správach vyzývam komisiu, aby informovala Európsky parlament v každej etape aplikácie tejto dohody, respektíve týchto dohovorov, aby aj tu komisia rešpektovala princíp riadnej spolupráce medzi inštitúciami. Ešte pred záverom by som chcela vás informovať o harmonograme 18. februára na obed to je termín pre pozmeňovacie návrhy s tým, že pripúšťame iba procedurálne návrhy a hlasovať by sa malo 20. februára vo výbore LIBE. Dúfam, že v tejto agende budeme dobre spolupracovať, rovnako ako to platí aj od prvej výmeny názorov a rada si vypočujem stanoviská kolegov a rôznych politických skupín tak, aby sme mohli potom stanovisko parlamentu vytvoriť s plným vedomím o všetkých veciach, všetkých záležitostiach a samozrejme na všetkým ide o to, aby vzťahy s Azerbajdžanskou republikou e, napredovali spôsobom, ktorý bude významný. Ďakujem pani Gabriel za správu. E, pani Čanoka, chcete slovo? Máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem zo všetkého najskôr by som chcela pogratulovať pani spravodajkyni Marii Gabriel za jej správu. A samozrejme, naša skupina zelených je za zjednodušenie vízového režimu. To je naša zásada, náš princíp. A čo sa týka Azerbajžanu, zdôrazňujeme, že je potrebné organizovať tento proces uľahčovania vízových dohôd. V rovnakom duchu a súčasne s podobnými procesmi počítame aj pri ďalších východných partneroch, pretože ide o veľmi citlivú záležitosť a tak to ovšem nebolo v prípade Arménska a Azerbajdžanu. Dohoda s Arménskom prišla e, dosť skoro, potom nasledoval Azerbajdžan a naša politická skupina navrhla urobiť to súčasne. To sa nestalo, nedá sa nič robiť, ale teraz sme radi, že dohoda s Azerbajdžanom je už na ceste. A gratulujeme všetkým ktorí k tejto dohode prispeli. Ďalej by som chcela spomenúť readmisnú dohodu. Naše stanovisko je také, že sme proti akejkoľvek podmienenosti takejto dohody. Hlavne v prípadoch kde ide o konfliktné regióny s e, neistou situáciou s neistou situáciou občianstva, osôb z týchto regiónov a tak ďalej. Myslím tu oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo určitým osobám a ich slobode teda slobode osôb, ktorým hrozí tá readmisia. Takže preto naša skupina nepodporí dohovor o readmisii osôb. Ďakujem. Kým sa obratím na komisiu a na grécke predsedníctvo, ešte pán Brons. Vidím tu výraz ľudia s pobytom bez povolenia. To je veľmi zvláštne, podľa mňa to sú nelegálni pristahovalci. Väčšina z vás by použila minimálne výraz e, neštandardný. Myslím si, že e, v skutočnosti je to veľmi jednostranné vyhlásenie v angličtine. E, možno, že ak nenájdem ten presný výraz, vymyslím si podobný, ale táto dohoda by mala mať dva príklady sú to dve dohody. Prvý, v prvom rade readmisná dohoda, kde ľudia z jednej krajiny, ktorí e, sú v inej krajine, nelegálne a bez povolenia, akokoľvek to nazvete, musia byť prijatí naspäť v svojej krajine. Je to dvojsmerná dohoda. Je to buď pre občanov z krajín bez občianstva, ale je tu nerovnováha a to je tá, že môžu tu byť jeden či dvaja naviac Azerbajdžančania, ktorí E, žijú e, v EÚ, než je asi Európanov bez povolenia v Azerbajdžane. Ďalší problém je ten, že krajiny sú povinné prijať naspäť svojich občanov. Takže Azerbajdžan tu súhlasí s niečím, čo už e, môže súvisieť s tým v porovnaní s európskymi občanmi, ktorí vnikli do Azerbajdžanu, ktorí e, žiadajú e, poplatky sociálneho zabezpečenia. Neverím, že by ich bolo veľa. Je to dvojsmerné. Občania krajín EÚ budú v stave či cestovať do Azerbajdžanu zjednodušenou vízovou procedúrou a zostať nelegálne. Ale Ne, nemyslím si, či tu je niekto, kto by o tom uvažoval. Rovnako Azerbajdžančania budú mať ľahkú možnosť e, cestovať do Európskej únie a keď budú mať chuť, alebo keď dovršia svoje e, obchody, vrátia sa do Azerbajdžanu. Podľa mňa to nie je veľmi dvojsmerné. Vypočujme si teraz názor komisie i rady greckého predsedníctva. Je tu pán Nils Kolman, ak ma dobre informovali. Chceli by ste pohovoriť? Ďakujem. Ďakujem e, za správu spravodajcovi. Správa je správou, ktorá je podľa nás veľmi pozitívna. Vítame ju. Máme jednu či dve faktické technické poznámky, ktoré doručíme spravodajkyni oddelenie na zváženie. Správa zdôrazňuje celkom správne, že sme tu v širšom rámci východného partnerstva, kde sa rozhodlo vytvoriť perspektívu e, bezvízového cestovania po členskej krajiny. Readmisná dohoda a dohoda na uľahčenie e, cestovania tie sú prepojené ide o podporenie mobility, ale v bezpečnom prostredí. Vtedy sa stáva readmisná dohoda dôležitou. Tretím krokom je, e, je krok, ktorý je dôležitý, kde občania Azerbajďan chcú, aby tento proces sa spustil a smeroval dobrým smerom a preto odporúčania spravodajcu sú veľmi vítané. Pokiaľ ide o špecifickú readmisnú dohodu, podrobnosti sú v správe, je to dohoda plného rozsahu, má všetky požiadavky, postup e, procedurálne, takisto pre úrady Azerbajdžanu, aby sa implementoval tento proces. Dohoda takisto má všetky záruky na ochranu základných práv, aby sa nikto e, nevrátil do Azerbajdžanu, kto je v nebezpečí. Pokiaľ ide o špecifické odporúčania a zapájanie sa parlamentu do spoločného radmisného výboru, tu naozaj sú určité obmedzenia. Je to inštitucionálna otázka, kde nepochybne naše právne služby budú mať na to e, jasný názor z politického pohľadu. Zdôrazňujem, že je to veľmi technická, technický, technické grémium na diskusiu o implementácii bez ohľadu na politické orgány. Z nášho pohľadu zameranie by malo zostať na informovaní parlamentu dobrým spôsobom o implementácii nielen tejto zmluvy, ale všetky európske readmisné dohody. O to sa usilujeme a určite zistíme spôsoby zlepšenia tejto spolupráce. V tejto chvíli ďakujem. Ak dovolíte, dám ešte slovo kolegom, ktorí majú podrobnejšie poznámky k dohode o uľahčení vízového režimu. V poriadku? Pán Palmen? za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno. Chcel by som poďakovať Kini za pozitívnu správu. Ako povedal kolega, sú to dôležité dohody v našich vzťahoch s Azerbajdžanom a v širšom kontexte východného partnerstva. Vítame teda pozitívnu správu objavili sa tu dve témy, o ktorých by som pohovoril. Prvá sa týka možnej účasti Európskeho parlamentu v spoločnom výbore. Podporujem plne názory tu vyjadrené kolegom. Je to e, otázka inštitucionálna, sú to výbory technické a článok tu hovorí, že e, úniu zastupuje komisia. Takže Nevidím tu naozaj možnosť na účasť parlamentu v takýchto výboroch. Na druhej strane, ako povedal kolega, viac informácií o tom, čo sa deje v týchto výboroch, ktoré sú veľmi technické, vám radi poskytneme. Pokiaľ ide o ďalšiu nadnesenú otázku možný, možný pobyt Azerbajdžancov e, v šengenskej oblasti. Musím zdôrazniť, toto je uľahčenie vízového režimu, nie úplne zvolnenie, pretože Azerbajdžanci budú tráviť čas na e, území EÚ na základe e, krátkodobých šengenských víz. To znamená, že budú mať obmedzenú platnosť. Ak táto e, osoba predlží e, pobyt a tak začne e, platiť readmisná dohoda. Myslím si teda, že toto nie je problém. Opätovne by som v tejto fáze uzavrel svoje úvahy a poďakoval parlamentu. Ďalší ešte zastupca komisie, pani Domanská? Nie. Ak nie, tak potom e, grecké predsedníctvo. Chceli by ste e, prispieť do diskusie, je tomu tak? Nie. Nie sú ďalšie komentáre, tým vlastne sa môžeme e, vrátiť k pani Gabriel. Máte priestor. Ďakujem. Chcem poďakovať kolegom za reakcie takisto Európskej komisii za e, toto pozitívne prijatie správy, tiež za upresnenie, ktoré máme k tomuto odporúčaniu parlamentu. Dobre chápem limity tohto návrhu. Viem, že je to inštitucionálna otázka, ale e, zdôrazňujem myšlienku komisie. Treba ešte viac uvažovať o možnosti mať informácie k tomu, čo sa deje v technických výboroch a dať nám to k dispozícii. Ešte raz ďakujem za dobrú spoluprácu a e, verím, že budeme môcť rýchlo postúpiť v tejto otázke. E, musíme prehlbiť vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom. Ďakujem. Ďakujeme pani Gabriel za záver a za prezentáciu návrhu správy. To je všetko tomto bode. A ďalší bod je opätovne spoločná rozprava, ktorú tu máme. E, je to bod 11 a bod 12 a bod 13 a bod 14 s rovnakým smer cieľom. Ide o dohody so Švajčiarskou konfederáciou za účasti e, Európskeho azylového úradu. To isté pre e, Island, Norské kráľovstvo, to isté kniežatstvo Lichtensteinské. Vypočujme si teda e, úvahy k návrhu správy, majúc na pamäti, že dôležitý je tu postup súhlasu. Parlament teda má poskytnúť súhlas, kým vstúpi do platnosti. Slovo má pani kolegyňa e, Metzola, aby prezentovala návrh a potom bude priestor na diskusiu pani Metzola. Ďakujem. Je tu rozhodujúca úloha a musíme naďalej posilňovať e, ciele agentúry. Článok 49 špecifikuje, že treba špecifikovať povahu, rozsah a spôsoby, akým Island, Norsko, Švajčiarsko a Liechtensteinsko sa budú zúčastňovať práce podporného úradu. Účasť týchto asociovaných e, krajín na práci úradu bude mať dôležitú úlohu pri e, fungovaní zvýšime eh, zdieľanie, mieru zdieľania skúseností medzi krajinami a EASO. A tu bude veľký prínos pre nás všetkých. Ako ste vy povedali, pán predseda, tieto materiály si vyžadujú súhlas a som presvedčená, že Európsky parlament bude vedieť dať súhlas modalitám krajín ich účasti na Európskej úrade pre podporu. Teším sa tiež na spoluprácu s tieňovými správodajcami. Avšak, a to je môj osobitný bod, pokiaľ ide o Švajčiarsko, bolo by veľmi užitočné mať vyjasnenie k nejasnému referendu a jeho výsledku a vysvetliť akékoľvek dopady, ktoré by toto mohlo mať na vzťahy EÚ-Švajčiarsko. Veľmi sa teším na názory, ktoré majú kolegovia alebo komisia k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujeme pani Mecola a teraz si vypočujme najprv snáď názory tieňových spravodajcov. Pán Moraes, chcete byť prvým rečníkom? Ďakujem. Pani Guillaume je v skutočnosti tieňovou spravodajkyňou. Bohužiaľ má súčasne iné stretnutie, takže poviem zo pár slov za ňu, ak vám to vyhovuje. V poriadku. Ako si viete predstaviť účasť e, pridružených krajín na práci IASO nie je logickým krokom, keď sa pozrieme na pridruženie k dublinskému systému, ale je tu i pridaná e, hodnota k práci úradu, výmena najlepších skúseností, stála i pohotovostná pomoc, zbieranie informácií, analyzovanie a tiež systém skorého varovania. IASO spolupracuje s pridruženými krajinami v operatívnej fáze a dostali veľký vklad, pokiaľ ide o špecifické aktivity Silvy, preto plne podporuje rýchle dovršenie e, bodov, ktoré dnes diskutujeme. Výber, o ktorom sme počuli, respektíve rozhodnutie v švajčiarskom referende bude mať určite dopad na naše vzťahy so Švajčiarskom. My ako skupina žiadame predstaviteľov komisie, ktorí tu dnes sú, i, právna službu, i právnu službu parlamentu, aby sa viedeli k možným dopadom naj, teda najnovšieho rozhodnutia Švajčiarov na dohody, ktoré s touto krajinou chceme uzavrieť a pokiaľ ide o modality účasti IASA čakajúc na tieto rozhodnutia, a v závislosti od nich si pani Gio myslí, že treba osobitne zvažovať možnosť pozastavenia, e, prerušenia rokovaní. Pokiaľ ide o dohody e, za účasti IASO, e, mali by sme na základe odpovedí e, e, zapracovať práve dopad nedávnych udalostí. Ďakujeme pán Moraes a pani Guillaume a teraz e, všetci prítomní. Pani Wikstrom tu nie je. Je predsa len? Nikto za Alde, nie je tu Lambert pán, ani pán Kirkop, ani pán Triantafilides a teda pán Bronx, ktorý tu je. Nebudem hovoriť v mene tých neprítomných. Hovoríte sám za seba, hovorí pán predseda. Ak by som ja bol občanom z týchto spomínaných štyroch krajín, položil by som si otázku, či sú oni pod tlakom e, na podpis e, e, azylových žiadostí v tomto úrade. Odpoveď by bola nie. Prečo je čo je tu ich spolupráca, prispievajú logicky finančne a poskytujú e, ubytovanie uchádzačom e, o azyl. Musíme sa pýtať, koľko uchádzačov prišlo do EÚ priamo z týchto krajín, z ktorých utekajú. Krajina nemá hranicu zo žiadnou z krajín, z ktorých utekajú utečenci ale stávajú sa vlastne migrantami výberu. Mnohí severoafričania e, odchádzajú z krajín, ktoré majú problémy s demokraciou a privádzajú ich do veľmi milých e, západných krajín. Zo západnej Afriky e, utečenci prejdú mnohými krajinami. Nálady v Európe sa veľmi rýchlo menia a je ironické, že táto Diskusia sa deje len 4 dní po švajčiarskom referende. Nedelné referendum nebolo o uchádzačoch o azyl. Mali by sme si uvedomiť, že jeho nálada bola nezameniteľne jasná. Ďakujeme, pán Bronx. Priestor by mala byť i pre predsedníctvo, i komisiu, ak chcú prispieť k tejto diskusii. Pán Katot za komisiu a pani. Pán Kato za komisiu, nech sa páči. Ďakujem za otázky a komentáre k, tejto do, k návrhu tejto dohody so Švajčiarskom, Lichtensteinskom, Norskom a Islandom k modalitám ich účasti na JASO. Ako spomenul spravodajca, Komisia pripisuje veľký význam týmto dojednaniam, pretože pre, kvôli účasti asociovaných krajín v dublinskom systéme, ale tiež pokiaľ ide o pridanú hodnotu výmeny informácií, najlepších praktík a ďalších spojených aktivít, ako napríklad výmena informácií, pokiaľ ide o krajinu pôvodu odpoveď na otázku, všeobecnú otázku eh, o nedávnom eh, referende v Švajčiarsku komisia by chcela zdôrazniť, že hlasovanie a jeho dopady vo všeobecnosti sa analizujú komisiou. Švajčiarska vláda teraz musí implementovať toto rozhodnutie a Komisia e, pozorne e, zanalizuje rozhodnutia, ktoré príjme švajčiarská vláda v tejto oblasti. Tiež chcem zdôrazniť, že v dojednaní je podmienka, ktorá prepája túto dohodu na účasť e, na IASO, dublinský systém je a účasť v ňom asociované krajiny v tejto dohode Liechtenstein, Norsko a tak ďalej. To znamená, že Dublin, ak účasť na dublinskom systéme sa ukončí, tak sa takisto ukončia tieto dojednania. Pokiaľ ide o otázku e, ten tlak v jednotlivých týchto krajinách a ich záujem, komisia by zdôraznila rada v skutočnosť, že tieto pridružené krajiny e, demonstrujú e, silný záujem o túto dohodu. Je tu určite množstvo e, priam, priamo prichádzajúcich uchádzačov o azyl do týchto krajín. Priamým príkladom je Norsko. Nedávno prijalo vysoké čísla sírskych utečencov, uchádzačov o azyl a komisia verí, že táto do, dohoda pridá na hodnote obom e, signatárom. Verím, že som zodpovedal na otázku. Ak potrebujete dojasnenie, som pripravený ho poskytnúť. Ďakujeme zastupcovi komisie. Ja sám mám otázku, hovorí pán predseda. Všetci máme na pamäti referendum z víkendu. Bolo to E, na prvých stránkach všetkých médií a vedie to k obavám vo všetkých z nás, bez ohľadu na to, e, odkiaľ sme, či veríme v európsky proces a ideály. Európska únia ako aktér a partner, ktorý má byť rešpektovaný všetkými krajinami, s ktorými máme trvalé e, vzťahy na najvyššej úrovni. Takže prvé reakcie na výhliadky EÚ, e, že totiž komisia EÚ bude reagovať na tento krok, ktorý sa udial týmto referendum. Vedeli by ste reagovať na to? Myslím, dúfam, že to budem vedieť vysvetliť bližšie. Myslím, že dôležitým aspektom, ktorý som už vypichol, je e, vzťah k, Dubl- k dublinskému systému. Ak by Švajčiarsko chcelo skončiť svoju účasť v dublinskom systéme, malo by to automatické e, dôsledky na toto dojednanie. Analýza švajčiarského referenda vzhľadom na účasť Švajčiarska v rôznych aspektoch politik EÚ môže prebehnúť a myslím si, že tento e, dosah bude väčší než toto dojednanie. Okrem toho komisia bude musieť počkať na to, kým švajčiarska vláda toto rozhodnutie implementuje. Zatiaľ švajčiarska vláda nerozhodla, ako výsledok referenda bude implementovať. Preto zatiaľ nemôžem v tejto veci povedať viac, pretože čakáme na rozhodnutie švajčiarskej vlády. Samozrejme, že ho budeme starostlivo analyzovať. Vzhľadom na eh, vzťahy v oblasti vnútra a budeme vás informovať o výsledkoch tejto analýzy. Ďakujem. Ďakujem. Vypočuli sme si, poznamenali sme si. Teraz sa obraciam na grecké predsedníctvo. Chcete sa vyjadriť k tejto otázke? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, predseda. Som Dimitris Malos, Som eh, z greckého stáleho zastúpenia. Chceme ďako, poďakovať no, spravodajkyni za túto správu. Je potrebné riadne mm, upraviť účasť členských štátov v EASO. Pre vašu informáciu, včera bola Rada pre všeobecné záležitosti a prijala relevantné rozhodnutia v rámci bodov A. Ďakujem. Vráťme sa k spravodajkyni. Pani Macola, chceli by ste na záver niekoľko slov. Čas určený tomuto bodu bol pomerne technický, ale môžem vám dať slovo. Môžem povedať len stručne, pán predseda. Ospravedlňujeme sa. Rečníčka zrejme nemá zapnutý mikrofón. Teším sa na urýchlené uzavretie tohto procesu, ale ako som už povedala, uvítala by som viacej informácií od komisie a keď skončí analýzu o dôsledkoch eh, nedanejšieho referenda. Tak ako povedal pán Moraes za právnu službu parlamentu teším sa na diskusiu na, o tejto otázke. Takže to by bolo všetko, ako som povedal. Presne na čas, aby sme prešli na ďalší bod. To je bod 15 programu a ten sa týka uplatňovania nariadenia EÚ, ktorá zriaďuje výmenu uh, informácií pomocného školského akčného programu na ochranu eura proti falšovaniu na nezúčastné členské štáty. Vypočujeme si o tom od spravodajcu, pretože spravodajca nám nás oboznámi so, s návrhom správy a potom odovzdám slovo komisii a predsedníctvu. Ale najskôr má slovo pán Augustín Diaz de Mera Garcia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Návrh nariadenia ktorému sa teraz venujeme, je o tom, aby sa odporúčilo členským štátam, ktoré, sa, ktoré neprijali euro ako jednotnú meny, um, zúčastniť sa v programe Prekles 2020. Aby ste vedeli, ide o Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Spojené kráľovstvo, Českú republiku, Rumunsko a Švedsko. Rád by som uviedol, že program Perikles 2020 je pokračovaním programu, ktorý bol spustený v roku 2001. nariadením 023 z roku 2001 Rady Našim cieľom tejto správe je odporúčať ďalšie prostriedky na ochranu eura proti falšovaniu. E, táto správa odkazuje na 7 či 8 správ, ktoré už boli v tejto súvislosti vyhotovené. E, právnym základom sú články 133 a 134 zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ však ide o vykonávanie programu Perikles, tam sa oprie, ne, ne, nevyužijeme návrh nariadenia, ale budeme odkazovať na článok 135 zmluvy o fungovaní EÚ. V roku 2004 a tiež v roku 2011 sa diskutovalo o tom, že uvedený program dosiahol svoje ciele, ale že je potrebné v ňom pokračovať. Ja si však myslím, pán predseda, že uvedených 10 členských štátov, pokiaľ sa bude riadiť týmto programom, určite sa zlepší ich situácia vzhľadom na efektívnosť a prevenciu falšovania a efektívnosť stíhania falšovateľov eura. Okrem toho si myslím, že to bude veľmi a veľmi lacné pre nás. Teda pokračovanie bude znamenať iba nízke náklady a zdôrazňujem, že takto sa podporí efektívnosť, o ktorú ide aj um, agentúre OLAF. Takže toto je vlastne to podstatné, čo som chcel povedal, povedať. E, ďakujem. Pán McIntyre, pani McIntyre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade iste viete, že hovorím ako spravodajkynia témy programu Perikles. Chcem poďakovať kolegovi za správu o programe Perikles. Veľmi dobre prebiehala naša spolupráca a plne podporujem všetko, čo kolega práve povedal. Myslím, že je veľmi dôležité, že program Pericles, aby tento program sa e, týkal aj tých programov, ktoré nemajú euro ako svoju vnútroštátnu menu. Týka sa na to, že všetkých, všetci cestujeme po Európe a je dôležité, aby každá krajina e, ochraňovala a bola nabádaná k tomu, aby podporovala euro pred falšo- ochraňovala euro pred falšovaním, pretože to má vplyv na nás všetkých podľa mňa veľmi dôležité, aby sme ochranu eura rozšili aj na krajiny, ako je napríklad Spojené kráľovstvo. A chcela by som zareagovať na slova predrečníka v tom, že tento program je naozaj e, nákladov efektívny, nestojí veľa, veľmi dobre sa využíva. E, doteraz e, sú výsledky tohto programu pozitívne, takže 100% podporujem to, čo navrhol pán spravodajca. Ďakujem, pani McIntyre. Máme tu zastupcu komisie, pána Piriniho. Prepačte, to pán Pirini... Nie, pán Brons, ešte raz. Máte slovo. Nebojte sa. Ehm, a, <laughs> potom neskôr a, ehm, už maj nebudete musieť na mňa reagovať. Nie sporu, že sú problémy, že keď je podkopávaná nejaká mena, tie problémy zasahujú za hranice tých krajín, kde platí. Takže treba navrhnúť opatrenia, aby sa e, program rozšíril na tie krajiny, ktoré euro nemajú bolo povedaných 10 krajín, ktoré sú mimo eurozóny a tie majú národné, vnútroštátne meny. Aj tie meny treba chrániť pred falšovaním, tak ako euro. Príjima euro nejaké opatrenia na ochranu týchto opatrení, vynaklada európske peniaze na ich ochranu. Dúfam, že mám dobré číslo. Máme 7 miliónov 344 tisíc eur na e, vykonávanie tohto programu na 7 rokov. Nie je to, je to tak, ako povedal kolega, e, veľmi veľa, možno to stačí ako e, zaplatenie rundu, rundy, ale možno by sme 10 mohli toho využitie formou delegovaných aktov. Tieto finančné prostriedky Európska únia e, prideluje od čistých donorov, od týchto krajín. Čo sa týka falšovania, aj to ochrana je v záujme ostatných chrániť aj ďalšie meny. Možno e, sa treba spýtať 28 členských štátov alebo tých e, čistých prispievateľov, či to chcú, alebo nechcú radšej určitú časť svojich príspevkov venovať ochrane vlastné meny. Predseda hovorí, komisia. Chcete sa vyjadriť, pán Pirini? Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať za slova pána Morsa a, a pani McIntyre a um, za slova pána Bronsa. Naozaj to rozšírenie na krajiny, ktoré sú um, mimo eurozóny, je opatrením, ktoré ide smerom k rovnomernej, homogennej ochrane pred zločincami, ktorí sa snažia a pokúšajú falšovať euro. Chcem pripomenúť, že e, Ženevský dohovor zavezuje všetkých krajiny, aby chránili menu či meny aj iných krajín rovnako ako svoju vlastnú menu. Znamená to, že Európska únia nie je výnimkou. Európska únia prostriedkami programu Perikles za ostatné roky vynaklada značné úsilie na ochranu aj ďalších mien, pričom prioritou je euro všetky tie služby, pracovníci či odborné školenie sú zamerané na falšovanie ako také. Aj v iných krajinách sa bojuje proti falšovaniu a ide o boj proti, ide o boj proti falšovaniu akejkoľvek meny, nielen národných mien. Takže tým, že vyškolíme špecializovaného človeka, znalého v oblasti boja proti falšovaniu eura, pripravíme ho na boj proti falšovaniu vlastnej, eura, vlastnej meny. Cieľom, ako je uvedené, cieľom je bojovať proti falšovaniu všetkých mien. Chcem poďakovať celému tomuto výboru za skutočnú snahu a porozumenie potrebe ochrany meny, osobitne eura. Dúfame, že toto rozšírenie či predĺženie programu bude urýchlene prijaté a ratifikované národnými parlamentmi jednotlivých krajín, ktorý sa týka napríklad aj v Nemecku, aj v Spojenom kráľovstve. Potrebujeme to, aby sme zabezpečili homogénnu ochranu eura pred falšovaním e, v celej EÚ. Ďakujem, pán Pirini, Predsedníctvo, chcete sa vyjadriť? Nie. Pán Dias Demera, chcete nejaké záverečné poznámky? Áno, ďakujem, pán predseda. Dve stručné poznámky. Ďakujem pani McIntyre za jej skutočne milé slova a za jej prácu. Spolupracovali sme aj na predchádzajúcich správach, ktoré sa týkajú boja proti falšovaniu meny a oceňujem ju a to, čo robí. Ďakujem pánu Bronsovi za jeho vyjadrenia. A pokiaľ ide o zástupcu Olafu, chcem všetkým pripomenúť, že áno, ochrana všetkých mien je úlohou Periklesu. Ale Perikles je zameraný len na ochranu eura. Uznala tu významná poznámka, možno pán Brons chcel navrhnúť iniciatívu na ochranu proti falšovaniu Libry, britské Libry, ja by som túto podporu podporil, ale čo sa týka Olafu, poviem tejto otázke toľko to. Chcem povedať, že nesmierne podporujem odbornú, profesionálnu prácu, ktorú vykonal Olaf v tejto oblasti. Podporujeme jeho snahu chrániť menu 18 krajín, ktoré majú spoločnú menu. Naozaj Olaf odviedol vynikajúcu prácu pri ochrane e, eura proti falšovaniu. Obvykle sa realizujú akcie v tejto veci vo veľmi citlivých končinách sveta. Musím povedať, že za celé roky e, našej legislatívnej spolupráce bola táto spolupráca vynikajúca. V marci budem pripravený spoločne e, s Olafom. E, budem pokračovať v tejto práci v Latinskej Amerike. Ďakujem, pán Desdemera. Teraz sa môžeme dostať, teraz môžeme prejsť na ďalší bod programu, to je bod číslo 16 Máme pred sebou štúdiu, ktorú zadal eh, oddelenie pre eh, politiku. Ide o rozvoj oblasti trestného súdnictva v Európskej únii. Prezentovať ju bude doktorka Marian Wade, ktorá je riaditeľkou Ústavu súdnej správy na právnickej fakulte Birminghamskej univerzite, Birmingham Law School. A takisto um, bude hovoriť eh, doktorka Mechtilda Baum, doktor, doktor Mechtil, Mechtild Bauman. Máme pred sebou ich správu. Tu ste dostali trestné právo patrí k tým najcitlivejším oblastiam práva v EÚ, ustano- ako ustanovuje Lisabonská zmluva. E, toto je veľmi významný krok, najvýznamnejší krok dopredu. Za posledné 4 roky sme prijali celý rad dôležitých trestnoprávnych nástrojov, smerníc pre boj proti obchodovaniu, sexuálnemu zneužívaniu detí alebo aj Európsky vyšetrovací príkaz, smernice v spojení s tzv. cestovnou mapou o procesných právach a tak ďalej. Ale vytvorením priestoru trestného súdnictva to je, toto je ešte v nedohľadne. Takže tu máme návrh Európskeho prokurátora, vytvorenie úradu Európskeho prokurátora, to je veľká téma. Ďalej tu máme preto musíme byť informovaní o právnej situácii v členských štátoch, teda ako členské štáty prispievajú do tohto priestoru trestného súdnictva, pretože to je veľmi dôležitá téma a dúfam, že táto štúdia, ktorú tu na ktorej pracujú profesori pani Mariane Váde a Mechtild Baumann, tie nám doložia, aké je to dôležité. Teda pani Váde, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem výboru Libe a ďakujem aj za to, že ste zadali túto štúdiu a že máte záujem o to, čo si profesori práva myslia a čo k tomu chcú povedať. Som Marianne Váde, som z Birminghamskej univerzity, na starosti mám právnu správu a táto štúdia sa uskutočňovala v spolupráci s Berlínskym inštitútom pod vedením dr. Baumann ja Musím poďakovať celej rade právnikov z akademickej sféry, ktorí prispeli k tejto štúdii a vďaka im sme mohli túto štúdiu tak rýchlo vytvoriť a rad z nich je tu teraz v tejto miestnosti. Viem, že ste pod časovým tlakom, takže sa pokúsim naznačiť len hlavné hrozby, ktoré som identifikovala a dostanete aj výtlačky tej štúdie, takže si to potom môžete podrobne prečítať Predovšetkým by som chcela zdôrazniť toto. Jedna z hlavných otázok, o ktoré ide, je, ako to má vyzerať teraz po Lisabonskej zmluve, keď máme novú Lisabonskú zmluvu, fungovanie EÚ. Samozrejme, v Lisabonskej zmluve vidíme, že členské štáty sa pokúsili uvaliť isté limity toho, pokiaľ až by mal siahať európsky trestný systém, trestné súdnictvo. Ako je uvedené v zadaní štúdie, aj v našej koncepcii, zamerali sme sa preto nielen na e, skutkové podstaty, ktoré sa už nachádzajú v katalógu, ale zamerali sme sa aj na to, aké sú závažné typy trestnej činnosti s cezhraničným prvkom. Za určitý limit v tom, kam až Európa môže ísť v trestnom súdnictve, to je vopred determinované, a tu samozrejme to výbor Libe veľmi dobre vie. Tu sa to odrazí aj v legislatívnom postupe. Takže ide o to, či to potom bude systém, ktorý bude platiť pre všetkých. A chceme, alebo zistili sme, že je tu závažný trestný čin, a či to má právny zmysel v trestných štátoch. Toto sme skúmali a domnievali sme sa, že závažné trestné činy to je politicky významná veta, ale nie je to právny inštitút, termín, ktorý by nám konkrétne definoval, čo je závažná trestná činnosť a čo nie. Áno, hlavné zistenie našej štúdie je, že keď sa pozrieme na e, trestné poriadky členských štátov, čo tam zistíte? Závažné trestné činy sa buď týkajú konkrétneho chovania, nejakej formy závažnej trestnej činnosti, terorizmu, zorganizovaný zločin. To sa tam zdôrazňuje a s tým sa zachádza zvláštnym spôsobom. Alebo často tie trestné poriadky sa zamerujú na menej závažnú trestnú činnosť, aby sa zabezpečilo, že vzácne zdroje trestného súdnictva, či je to už čas e, sudcov alebo niečo iné, aby sa to mohlo odkloniť do toho, aby sa mohli venovať tej závažnej trestnej činnosti. Je to negatívna definícia a nič nám neumožňuje pozitívnu definíciu. A to je Európska koncepcia závažnej trestnej činnosti. Takže to tu zdôrazňujem. A uvádzame, aké máme ukazovatele, podľa ktorých sa závažnosť posudzuje. Sú tu trestné činy, kde členské štáty si myslia, áno, toto sú veľmi problematické činy pre trestné vyšetrovanie alebo trestné súdnictvo, s tými sa zaobchádza špeciálne, ale je samozrejme, že sú to známe trestné činy, ako je organizovaný zločin a terorizmus. To platí všade rovnako. Otázka teraz je, že máme zvláštne, zvláštne typy trestného konania pre tieto typy trestnej činnosti. Väčšinou nie. V niektorých prípadoch sú iné, ako napríklad dohoda o vine. To sa dá využívať aj pre závažné trestné činy, ale žiaľ Bohu je to prístup, ktorý nám nepomôže rozpoznať, ktoré členské ktoré trestné činy členský štát považuje za obzvlášť závažné pre účely článku 83 zmluvy o fungovaní EÚ. Takisto jasne vidíme e, v prípade terorizmu a organizovaného zločinu niektoré štáty povedali, že podozrivé osoby s tými treba zaobchádzať špeciálnym spôsobom, pretože majú určité procesné práva, ktoré sa im upierajú, ale tu sú členské štáty veľmi konzervatívne. Závažná trestná činnosť väčšinou nevedie k tomu, že by tieto osoby boli zbavené určitých e, procesných práv alebo že by sa e, tu odklonili od normálnych pravidel a zásad riadneho e, procesu a hlavný záver tejto štúdie je ten, že žiaľ Bohu Európska únia bude musieť prijať autonómnu definíciu závažnej trestnej činnosti, závažného trestného činu a to znamená, že bude musieť podľa toho stanoviť hranice trestného súdnictva v EÚ. Máme už celú, celý rad indícií, ako by to mohlo byť. Diskutovalo sa o tom, ešte stále je živá diskusia so e, členskými štátmi a so súdnym dvorom a treba uznať dve veci. Poprvé máme európske trestné súdnictvo, teda máme tu hmotné právo, ale aj inštitúcie a procesné predpisy. A v podstate tu dochádza k dvojakému vývoju. Jednak Európska únia na najvyššej úrovni bude upravovať chovanie. Ako viete, v prípadoch environmentálnych trestných činov tu súd uznáva, že niekedy Európska únia upravuje isté typy chovania a preto potrebuje trestnoprávne nástroje. Sú tu určité politické oblasti, ktoré spadajú do kompetencie EÚ a kde to treba regulovať aj prostredníctvom trestného súdnictva. A treba mať trestné právo na ochranu záujmov EÚ a hodnú od EÚ. Väčšinou teda antropologicky spoločnosť používa trestné súdnictvo na ochranu svojich základných zásad, ktoré to sú pre EÚ. V súčasnej diskusii o návrhu e, sa zaoberáme hlavne finančnými záujmami, ktoré sa musia chrániť. Ale čo sa týka mňa, je to iba jedno z tých embryí, ktoré možno nájsť v tom článku 68. Máme tu článok, e, pardon, 86 zmluvy EÚ, ktorý uznáva, že sa dá rozsah pôsobnosti trestného práva aj rozšíriť a Európska únia sa začala špecializovať na nadnárodné trestné súdnictvo. Zatiaľ by som povedala, že tie štyri slobody, ktoré sú požehnané v EÚ, e, možno niekedy považovať aj za nástroje pre nezákonnú činnosť. A v tomto prípade navrhujem, aby tieto štyri slobody v EÚ predstavovali základné hodnoty EÚ a možno, že by tu Európska únia preto ich mala chrániť ako vlastné autonómne hodnoty. Samozrejme s rešpektovaním princípu subsidiarity a koordinácie s členskými štátmi. Ale teraz po Lisabone sa môže hovoriť o Európskej únii ako o subjekte, entite, ktorá má určitú morálnu zodpovednosť voči občanom a teda tieto veci môže na svojej úrovni riadiť. A občania sú tu v priamom vzťahu k Európskej únii a to je veľmi dôležité aj pre účely trestného súdnictva aby sa to uznalo. A dostali sme sa do etapy, kde môžeme začať hovoriť o EÚ ako o úrovni, ktorá má morálnu zodpovednosť voči občanom a teda môže veci na svojej úrovni riadiť. E, samozrejme zatiaľ diskusia E, sa na toto nezameriava a komisia sa teraz zameriava predovšetkým na ochranu finančných záujmov. Je to pochopiteľné, ale treba uznať, že aká, akýkoľvek priestor trestného súdnictva v EÚ má ústavné dopady. A teraz, aby som nadviazala na to, čo pokrýva tá štúdia. Chcela by som povedať, že tá štúdia má svoju komparatívnu časť, kde sa snažíme inšpirovať sa rôznymi pravidlami a predpismi v členských štátoch, ale nie je prekvapujúce, že náš výsledok nám hovorí, že je tu veľký rozdiel medzi predpismi. Niekoľko príkladov. Poprvé, mám tu teraz 5 slajdov, ktoré vám ukážu, ako to vyzerá s právom na obhajobu. Napríklad v správe máme čísla, je to na strane 5 a ďalej, to si môžete potom pozrieť, ale keď sa pozrieme na ukazovatele, ktoré nám hovoria, aké práva členské štáty považujú za zásadné, centrálne, tak tam je veľká rozmanitosť. Máme tu prezumpciu neviny, máme v niektorých prípadoch právo klamať, samozrejme právo na spravodlivý proces a potom aj princíp individuálnych slobôd. Ďalej je tu dôstojnosť danej osoby, to je tiež zásadné v niektorých ústavných eh, poriadkoch, právo byť vypočutý, rovnosť zbraní, primeranosť a máme tu celý rad ďalších princípov. V zásade, aj keď sa snažíme identifikovať, ako eh, alebo ktorá oblasť je najdôležitejšia, kde je to najdôležitejšie právo, ktoré občania majú v trestnom konaní, tak tu máme veľký problém identifikovať ho. Prezumpcia neviny samozrejme to je zásadné pre rad právnych poriadkov, ale máme aj ďalšie hodnoty a tie sú posvetné pre trestné poriadky niektorých členských štátov. Teraz sme stratili pár bajtov prezentácie, ale aby sme mohli ďalej ukázať, ako sú tie systémy rôzne vo vašej správe, na strane 34 obrázok 9 vidíte príklad rozdelenia úloh medzi súdmi, prokurátormi a políciou. Čo môžu nezávisle robiť? Aké úkony môžu nezávisle robiť? Napríklad, čo sa týka procesných pravidel a čo sa týka toho, kto je zodpovedný za dohliadanie na práva občanov. Tu sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a to nie je prekvapivé. Ďalej, Môžeme sa vrátiť? Nie, dobre. Prepačte, technika nám niekedy vypadáva. Jedno z centrálnych práv, ktoré považujeme za veľmi dôležité a vidíme tam, že systém trestného súdnictva to je systém, ktorý sa v Rade štátov vyvíjal 400 rokov a v rámci vzťahu, dialogu medzi vladármi a poddanými a tu občania poddaní dostali svoje práva. A čo je teraz problém pre Európsku úniu, keď Európska únia chce byť aktérom trestného práva, tak to je právo na obhajobu. Aby tá osoba, ten podozrivý alebo obvinený sa mohol aktívne zapojiť do trestného vyšetrovania. To je v prezentácii a teraz som stratila pojem o tom, kde je to v tej PowerPointovej prezentácie. Ale asi 50% členský, členských štátov tam platí, že osoby, ktorých sa týka vyšetrovanie, tak sa očakáva, že budú mať právo aktívne sa zapojiť do úkonov vyšetrovania. To sa samozrejme netýka iba obvinených, respektíve podozrivých alebo obžalovaných, ale a nie len obvinení alebo obžalovaní majú ústavné práva, ale aj poškodení, teda tzv. obete, majú tiež svoje práva. A tu vidíme právo na obhajobu, to znamená zapojiť sa alebo byť prítomný pri vyšetrovacích úkonoch a potom trestné súdnictvo má slúžiť občanom. Za posledných 15 rokov sa zvyšujú očakávania obetí, teda poškodených, ktorí majú svoje očakávanie buď od zákonu alebo od zákonných noriem iných. A tu ide o to, aby sme občanov v tom nesklamali. A tu sú medzi členskými štátmi obrovské rozdiely, ako to členské štáty upravujú. Opäť aj podľa toho, že tu máme maximálne e, sadzby odňatia trest, e, slobody, trestu odňatia slobody a tu sú obrovské rozdiely, to je tiež veľmi citlivá oblasť. Takže aby sme sa mohli pozrieť na Európsku úniu ako na priestor trestného súdnictva, tak zistíme, že premisa sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. A preto táto európska úroveň musí byť založená na dialogu s občanmi a samozrejme, aby neboli sklamaní potom, pretože niekde sú tie štandardy nižšie, než občania očakávajú a niekedy tie štandardy treba zvyšovať prostredníctvom európskej legislatívy. Evidentné riešenie by bolo, že oblasť trestného súdnictva v Európe by mala byť oblasť, ktorá má najvyšší štandard. Ale viem, že niekedy v politických diskusiách je to nereálny apel. Ale je to oblasť, kde v porovnaní s rozdielmi v Spojených štátoch, kde je federálny systém a štátny systém, tak tam napríklad ten centrálny federálny systém, ten sa snaží zvyšovať štandardy v Spojených štátoch. Takže napríklad aj najvyšší súd potom e, je vlastne takým katalizátorom, ktorý zavádza určitú prax a tá sa potom zakotví vo federálnych zákonoch. Keď sa teraz dostaneme k tej citlivosti, ako je citlivá tá téma trestného súdnictva v Európe ako môže viesť ku sklamaniu občanov, tak sa nemôžeme vyhýbať zásadnému problému, ktorý vyplynul aj z diskusí o európskom zatýkacom rozkaze. Podmienky väzby pri prípravnom konaní väzba. V rade členských štátov je to nepriateľná dĺžka. Rada, rad členských štátov porušuje svoje povinnosti v zmysle dohovoru o ľudských právach a tie štáty sú za to aj odsudzované. Máme prípady, že rad osôb je vo väzbe neprimerane dlhú dobu a to je veľmi nebezpečné. Samozrejme pre európsky systém trestného súdnictva, pretože nepriatelia Európskej únie by mohli európsku legislatívu použiť ako rukojemníka a znižovať svoje vnútroštátne štandardy. Ďalšia situácia, kde existuje rôznorodosť predpisov a čo je citlivé pre občanov, to je povinná obhajoba. To znamená, že kedy občania očakávajú na základe tradícií, že keď sa dostanú do kolízie so zákonom, s trestným súdnictvom, že budú mať obhajcu na náklady štátu ex ofo. A štúdia ukazuje, že je to veľmi dôležitá téma pre členské štáty aj občanov. bezplatná právna pomoc, to je tiež téma, o ktorej sa hodne diskutuje aj v kontexte s cestovnou mapou a dúfam, že európsky zákonodárca to tiež vyrieši a štúdia nám ukazuje, že je to významné právo občanov. Samozrejme, trestné súdnictvo pre mladistvých. To je veľmi citlivá téma. Tu chcem zdôrazniť veľké rozdiely medzi členskými štátmi, kde niektoré štáty aj čo sa týka veku pre trestnú zodpovednosť 9 rokov napríklad, to je neobvyklé, 10 rokov v krajinách kamanlov a 16 v niektorých štátoch je vek pre trestnú zodpovednosť a pokiaľ mladiství sa dopustí trestného činu, tak potom sa to rieši podľa tohto odlišne. A to je citlivá téma posilnenie procesných práv, tým sa štúdia tiež zaoberá a teraz najdôležitejší záver štúdie podľa môjho názoru je ten, že myšlienka európskeho občianstva, to znamená, že to je téma, ktorá sa vynie všetkými lisabonskými zmluvami, to by mala byť kľúčová koncepcia a premisa pre vytvorenie systému európskeho súdnictva. Musíme mať ale určité limity, ktoré sa musia Eh, uvaliť na kompetencie Európskej únie v trestnom súdnictve, pretože systém trestného súdnictva sa nemôže týkať všetkých typov trestnej činnosti, tu sa musí rešpektovať suverenita a subsidiarita. Legitímne zapojenie EÚ do trestného súdnictva sa musí vecne vymedziť, ale aj tak si myslím, že inštitúcia európskeho občianstva by mohla byť veľmi užitočná, keď uznáme, že Európska únia má priamy vzťah s európskymi občanmi, aj vo veľmi citlivých ústavných oblastiach. Dôležité je, že doteraz Európska únia, európska úroveň v trestnom súdnictve sa zapájala iba s exekutívnymi úlohami. Členské štáty používali EÚ ako fórum pre presadzovanie vlastných záujmov. Tu v členských štátoch, ale v trestných systémoch súdnictva do toho nemôže exekutíva zasahovať iné vplyvy, áno, prostredníctvom parlamentu. Dobre. Takže som veľmi rada, že sa o tom bude ďalej v parlamente diskutovať. Ide o to, že to sú veľmi citlivé procesy, ktoré majú určitú ústavnú rovnováhu a samozrejme členský štát tu má kompetenciu, pokiaľ sa týka represie a je to v jeho záujme. A preto treba vytvoriť takú líniu, kde sa Európska únia bude, kde je to potrebné, aby sa tam zapájala do trestného súdnictva, ale treba dávať pozor na rovnováhu. Zapojenie Európskej únie sa môže niekedy obmedziť na spoluprácu medzi členskými štátmi ako doteraz, ale niekedy by mala únia slúžiť priamo občanov a mala by zobrať na seba zodpovednosť za príjmanie politík. A treba uznať, že v niektorých prípadoch e, v podstate je to povinnosť zapojiť treba z obete trestnej činnosti. Niekoľko posledných bodov ešte. E, chcela by som povedať, že tieto procesy treba uznávať ako právne odlišné, pretože v podstate do toho vstupuje celý rad právnych trestných systémov. Tieto procesy možno majú inú právnu kvalifikáciu alebo kvalitu a potom si treba položiť otázku, ako sa dajú chrániť práva a záujmy občanov lebo občania majú legitímny záujem o trestné procesy a tu treba hovoriť o obvinených, ale aj o poškodených, tých nesmieme strácať zo zreteľa. Pokiaľ táto oblasť trestného súdnictva v Európskej únii sa bude prepájať s represívnymi, exekutívnymi opatreniami, ktoré sú namierené proti občanov, tak je tu nebezpečenstvo, že Európska únia sa bude zneužívať Európska úroveň sa bude zneužívať a bude pokračovať a zvyšovať sa skôr kritika. A tu môže nastať aj to, že Európska únia, Európska úroveň pôjde iba cestou represí a nebude chrániť záujmy. A to je kritika, ktorú často vidíme v e, britskej tlači. A samozrejme, Európska únia tu má priamy vzťah s občanmi a občania sú držiteľia práv, ktoré sú zakotvené v ústavách a to si treba uvedomovať pre vzťah po Lisabonskej zmluve. A pretože tieto procesy sa môžu právne líšiť, chcem vám povedať, že tá právna e, komparistika je veľmi dôležitá. Európska únia a parlament ako dôležití aktéry po Lisabone si musia uvedomiť, že čokoľvek sa bude v Európe robiť, musí sa vytvoriť autonómna koncepcia, autonómne inštitúty s tým, že občan musí byť centrálna časť pri vývoji akéhokoľvek systému trestného súdnictva. Ďakujem. Ďakujeme za vašu energetickú a zaujímavú prezentáciu. Chcete to doplniť, pani doktorka Baumanová, alebo nie? <clears throat> poriadku. Toľko k prezentácii štúdie Trestné právo a jeho rozvoj v EÚ. A teraz priestor na diskusiu. Pán Brons ako prvý. A tak trochu predbieham tie útrapy, ktoré vás e, čakajú po apríli. Vaše vysvetlenie bolo zaujímavé a jasné. Nehovorím z toho pohľadu ako vy. Ja som proti EÚ, aj preť proti európskemu zatýkaču. Ale súhlasíte so mnou v tom, že pokiaľ existuje tento zatýkač, eh, v vykonávajúcej krajine by malo byť možné eh, odmietnúť pre nedostatok dôkazov vykonávať ho. Normálne by som nebol tým, kto podporuje navrhovaný e, e, európsky vyšetrovací príkaz z rovnakého dôvodu, ale pokiaľ európsky zatýkač existuje, otázka európskeho vyšetrovacieho príkazu by mohol slúžiť na zníženie vydávania zatýkačov v najslabších e, príkladoch. Som, mám pravdu v tomto predpoklade? Ešte nejaký komentár? Pani McIntyre. Ďakujem. Chcela som vám veľmi poďakovať za vynikajúcu prezentáciu. Som trochu zaujatá, pretože e, e, v piatok som bola na Birminghamskej e, univerzite a dozvedela som sa, akú dobrú prácu robím. Toľko oddelení, neprekvapuje ma taká výborná prezentácia z vašej právnej univerzity. Zdôrazňuje sa tu veľká rozmanitosť v EÚ a to veľmi e, pomáha vidieť všetky tieto rozdiely, analyzovať ich takým, takýmto jasným spôsobom. Jedna z oblastí, ktorá mňa osobitne zaujíma, už to, je, to sú práva detí v rôznom veku, pokiaľ ide o ich zodpovednosť osobitne preto, lebo tento výbor sa bude zaoberať ochranou detí, ktoré sú predmetom právnych e, súdnych procesov. Zaujímali by ma teda tie rozdiely v jednotlivých krajinách EÚ. Predpokladám, že v konečnom dôsledku subsidiarita bude zohrávať dôležitú úlohu v našich diskusiách o tom, čo je vlastne dosiahnutelné na úrovni EÚ a čo, aké sú práva členských krajín, kde možno spolupracovať. Spolupráca podľa mňa je výborná a vždy by sme sa mali snažiť e, ju zintenzívnovať ale tiež e, uznať úlohu členských krajín. Otázku subsidiarity, ktorá z môjho pohľadu je neobíditeľná. Také je, moje, také, taký, taký je môj názor. Toto všetko je veľmi dôležité pre naše ďalšie e, diskusie. E, opätovne vítam váš prínos. Ďalšie komentáre, ďalší poslanci? Chcú, dobre? Ja sám e, mám otázku týkajúcu sa významu európskeho e, systému vzdelávania v právnych profesiách. Očakávame tu vývojové posuny v, v oblasti súdnictva, chceme tu spolupracovať, ale nikdy nehovoríme dostatočne o význame e, o tom, ako za, do európskeho projektu zapojiť i E, právnikov, právne profesie ako celok. Ak nechcú e, e, použiť svoje nástroje, aby nové právne, právne zákony v EÚ boli relevantné. Rád by som počul vaše komentáre k tejto téme téme, ktorú sa, na ktorej sa snažím trvať, e, kedykoľvek mám tú možnosť. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za vaše zaujímavé komentáre. Prvý z nich, samozrejme, že si vážim, že toto je e, téma, kde so, sa názory rozchádzajú. Základný problém so zatýkačom je ten, že rozkol zodpovednosti, pokiaľ ide o rozhodovanie, e, pokiaľ ide o vydanie a presun e, e, podozrivého z jurisdikcie, v ktorej sa cíti lepšie, do takej, ktorej je zraniteľnejší. To je samozrejme citlivé a, a je v záujme obžalovaného, aby neboli tieto dve frakcie skombinované. Toto je však politická priorita európskeho zatýkača, že totiž veríte e, úsudku kolegov v inej členskej krajine. Nie som presvedčená po e, teroristických e, e, udalostiach, kde sa späť do e, Spojeného kráľovstva e, za 10 dní z Talianska dostali podozriví v skutočnosti si myslím, že ako pokiaľ ide o úroveň riadenia, keďže EÚ uľahčuje voľný pohyb osôb, ja som vyrastal so slobodou, e, e, ktorá bola veľmi samozrejma a nerada by som ju stratila. Musíme zvážiť, že teritoriálne väzby sú problémom a výzvou a niečím, čo e, európska úroveň správne rieši. Určite môžeme e, vylepšiť veci, napríklad povinným právnym zastupovaním. Toto všetko môže napomôcť, ale vlastne už máme nástroj na tieto problémy. Ak chcete vzájomné uznávanie, ja nevyhnutne som za, ale ak sa vám páči, je to princíp, ktorý je využiteľný je dôležité, aby sme nemali len vzájomné uznávanie tých e, reštrikcií, ktoré okresávajú slobodu, ale aj tých, ktoré ju posilňujú. A rámcové rozhodnutie k tomuto dozornému príkazu to umožňuje. Nerozumiem, ako Európa, ktorá je inštitúciou, ktorá posilňuje mier, skončila s veľmi efektívnym e, príkazom, ktorý obmedzuje práva Eh, občanov alebo sú zraniteľní, ale nemáme rovnaký ráme, rámec. Strany ako vaša vlastne neumožnili e, zabezpečiť, že i rozhodnutia sudcov sú rovnako uznateľné. Uznávame e, zatýkač prokuratóry, že sa musia hlásiť na súdoch, vydať pas a tak ďalej. To by znamenalo, že sme E, odovzdali žiadajúcej krajine do dní či týždňov, než terajšia situácia, kde sú to možno roky zadržiavania. To je naozaj neželané. Časť e, viny je tu na členských krajinách a ich zlyhaní transponovať rovnako rámcové rozhodnutie, ako sa rozhodlo v Bruseli. Je tiež veľkou hambou, že zatýkač vznikol v roku 2002 a ten dozorný príkaz až v roku 2009. Myslím si, že členské krajiny tu um, urobili svojim občanom medvediu službu. Určite budete súhlasiť, že uh, justícia si tu e, nesie svoj podiel uh, viny. Pokiaľ ide o subsidiátu pani McIntyre, Snažila som sa posilniť to, čo je úlohou Európy, ale spolupráca s členskými krajinami a ich aktivity už to bude rozhodujúce. Európsky, e, Európska prokuratúra, to je zaujímavá diskusia. Ak disku, diskutujeme o evolúcii, o tejto, e, o tejto inštitúcii, e, ktorá je vlastne federálna, neexistuje možnosť, aby akákoľvek kancelária v EÚ mohla e, konať nezávisle od orgánov členských krajín, musia spolupracovať a e, musia v teréne tiež konať. Napríklad štruktúry proti mafii v Taliansku, e, centrálnej inštitúcie len vtedy môžu dúfať v úspech, ak majú podporu jednotlivých zložiek. Je rozhodujúce uznať, že akákoľvek agentúra EÚ bez ohľadu na to, aké má právomoci, musí byť v centre tej pavučiny. Musia mať dobré vzťahy naprieč <clears throat> všetkými neurologickými bodmi. <clears throat> Inak, e, akokoľvek vnímate trestné právo, e, operatívne tieto zložky nebudú. Tiež vám ďakujem, pán predseda, za centrálnu otázku e, školenia právnikov a pracujúcich v tejto oblasti. Ja sama som z tejto oblasti, ale kultúra v tejto oblasti môže byť e, rovnako dôležitá ako obsah práva. A jeden z centrálnych bodov, pokiaľ ide o rozvoj týchto vzťahov s jadením e, v EÚ, súvisí s rôznym vedomím profesionálov e, právnickej oblasti. Keď sa pozrieme na požiadavky proporčnosti v zatýkači vidíme tu e, prokurátorov, ktorí prijímajú veľmi rozdielne rozhodnutia, e, pokiaľ ide o vlastných občanov a občanov iných členských krajín. To je nesprávne. Myslím si, že keď e, prokurátor sa zaoberá európskym opatrením, mal by sa vnímať ako európsky prokurátor, európsky policajný úradník. Bez ohľadu na národnosť občanov majú povinnosť voči týmto občanom ako občanom EÚ, pretože v tomto prípade nemecký, francúzsky, belgický či anglický e, policista či prokurátor koná v európskej veci s európskou kompetenciou. Každý výkonný e, agent v tejto oblasti má takisto príslušnú európsku povinnosť voči každému Európánovi. Toto, by sme mohli, toto povedomie by sme mohli dosahovať práve vzdelávaním. Ich prísaha e, voči krajinským inštitúciám nie je dôvod, prečo by nemali mať takúto prísahu i voči Európskemu úradu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme vám. E, je to naozaj veľmi e, relevantný materiál, ktorý máte k dispozícii, pokiaľ ide o rozvoj trestného práva v EÚ. Najlepšie časti nás ešte len čakajú. Ďakujeme vám rozhodne za vaše inšpiratívne slova. Toľko na teraz. Hlasovanie plánujeme na 11.45. Vidím, že prichádzajú poslanci prerušíme sedenie na 3 minúty a začneme presne 45. Neopúšťajte ale miestnosť. Otvárame len možnosť, alebo dávame možnosť poslancom, by prišli. Pripravte si prosím hlasovacie elektronické kartičky. Všimol som si, že niektorí z vás sa rozbehli pre svoje hlasovacie kartičky, ale začneme už teraz. Nezabúdajte na kartičky, takže začíname hlasovanie. No, to, o čom budeme hlasovať, nie je zložité, ale budeme hlasovať o mnohých správach, takže sústreďme sa na to, čo budeme robiť po jednom Začíname bodom 17. Ide rozhodnutie Rady o uzavretí dohody o politickom dialogu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikarajskou republikou a Panamskou republikou. Máme spravodajkyňu pani Weber, nevidím ju medzi nami, možno tu nie je. Poďme teda rovno hlasovať. Máme jeden pozmeňujúci návrh, kto je za tento pozmeňujúci návrh. Číslo 1, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamieta sa. Hlasujeme teraz o texte, tak ako bol pozmenený pozmeňujúcim návrhom. Hlasujeme e, elektronicky. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok je aký? 45 za, 5 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Čo sa stalo? Vy ste si zabudli elektronickú kartičku, alebo čo? Takže vy hlasujete proti. Nie, nie. zahlasujem. hlasujem. Hovorí pani poslankyňa Takže 45, 46 e, za, minus, e, teda proti 5, nikto sa nezdržal. Ideme ďalej. Návrh nariadenia Európskej rady a radu o tom, aby boli uvedený, aby bol vypracovaný zoznam tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia mať výzva pri prekračovaní vonkajších hraní členských štátov a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Neboli predložené žiadne návrhy, hlasujeme o texte tak, ako bol pre, predložený. Um, začínam, otváram hlasovanie. Tak prvé hlasovanie sa týkalo Guatemaly a tak ďalej. Končím hlasovanie k bodu 18. 45 za, dvaja proti, jeden sa zdržal, príjma sa veľkou väčšinou. Hlasujeme o e, mandáte o otvorení e, rokovaní, začatí rokovaní. Ehm, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok. 46 za, dvaja proti, spolu 48, nikto sa nezdržal, príjma sa. To isté teraz máme. Nie, hovorí pán predseda. Máme bod 19 pred sebou. Tam ide o kontrolu osôb na vonkajších hraniciach, vychádzajúca z jednostranného uznávania niektorých dokladov Chorvátskom a Cyprom za rovnocenné ich národným vízam za účelom tranzitu cez ich územie alebo zamýšľaného pobytu na ich území, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní neprekročí 90 dní. E, spravodajkyňou pani Tania Fajon nevidím ju, inak by sme jej dali slovo. Poďme hlasovať o vyrokovanom texte v neformálnom trialógu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Stalo sa niečo? 47 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Takže jednomyselne prijaté. V poriadku. Ďalším bodom je rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indonéziou, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou. Spravodajkyňou je pani Anna Gomeš. Ideme hlasovať. Otváram hlasovanie. Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Hlasujeme o návrhu odporúčania. Končím hlasovanie. Štyridsaťtri za, štyria proti, nikto sa nezdržal, príjma sa. Ideme ďalej. Čo tu teraz máme? Rotova. Point number 21, are you sure? No, I have at least one thing here. Bod 21. Ste si istí? Máme tu Maria Gabriel, hovorí pán predseda. Discharge. Discharge. Yes, sure. Yes. Okay, we're now moving to Ideme na bod 21. Ide o absolutárium za rok 2012, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska komisia. Spravodajkňov je pani Zuzana Rojtová. Nikto sa nehlásil slovo, poďme teda hlasovať hneď teraz. Hlasujeme o bode 21. A ja som nejak zmetený, pretože tu mám hlasovací zoznam čo vaše hlasovacie zoznamy, ako to tam máte vy? Prepačte, hovorí pán predseda, je tu nejaký zmetok s hlasovacím zoznamom. Um, ehm, sekretár mi tu povedal, že ideme na bod 21, ale môj hlasovací zoznam um, to má uvedené ináč. A, a aj vy máte na zozname absolutórium? My nie. Budeme teraz hlasovať o absolutóriu. Dobre teda. Ešte len chvíľočku počkajte, prosím. E, vyhľadám si to. I see, I see. I ah, yeah. Je to samostatný hlasovací zoznam. Rozumiem, hej, ten osobitný listok. Takže spravodajkyňovej je pani Zuzana Rojtová, absolutorium z rok 2012, všeobecný rozpočet EÚ. Európska komisia. Otváram hlasovanie. Neboli žiadne pozmenujúce návrhy, teda otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za, jeden sa zdržal, nikto nebol proti, prijíma sa. Teraz absolutorium z roku 2012. Agentúra Európskej únie pre základné práva. Jej rozpočet Neboli pozmenujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 47 za, dvaja sa zdržali, nikto nebol proti, príjma sa, ideme ďalej. Absolutorium pre Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť za rok 2012, pani Rojtová. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 47 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Príjima sa. Teraz spláva, správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2012. Výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola. Spravodajkyňou je pani Veronik Mathieu Ujon. Je tu jeden pozmenujúci návrh číslo 1. Hlasujeme teda o ňom. Kto je za pozmenujúci návrh číslo 1? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Hlasujeme o texte teraz. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 46 za, 1 proti, 2 sa zdržali, príjma sa. Spravodajkynia pani Veronique Mathieu, absolutorium za rok 2012, rozpočet Eurojustu, bez pozmenujúcich návrhov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 47 za, 1 proti, 1 sa zdržal, príjma sa. Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, absolutorium z roku 2012. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Jednomyselne sa príjma. Ďalej absolutórium z roku 2012, Európsky policajný úrad Europol. Spravodajkyňou opäť pani Veronik Matieujom. Niekoľko pozmňujúcich návrhov. Číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Ideme teraz hlasovať o texte ako takom. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za. Nikto nie je proti, jeden sa zdržal. Príjma sa. Takže tu absolutorium za rok 2012 pre Frontex spravodajkyňa Veronique Mathieu. Niekoľko pozmeňujúcich návrhov máme. Číslo 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Príjma sa. A teraz text ako taký. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za, 1 proti, nikto sa nezdržal, príjma sa. Myslím, že ešte máme niekoľko bodov. Absolutorium za rok 2012 Európska policajná akadémia CEPOL. Pani Veronik Mathieu, vidím, že je tu niekoľko jazykových pozmeňujúcich návrhov, nebude sa o nich hlasovať, ale aj tak máme pozmeňujúci návrh od spravodajkyne, pani Veronik Mathieu. Budeme hlasovať o ňom priamo iba o tomto pozmeňujúcom návrhu. Tak ako som povedal, kto je za tento pozmeňujúci návrh? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. Hlasujeme o pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Príjma sa. Posledný bod. Absolutórium za rok 2012. Európsky podporný úrad pre azyl. Spravodajkyňou pani Veronik Mathieu. Bez pozmenujúcich návrhov otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 47 za, 1 proti, Jeden sa zdržal hlasovania. Príjima sa. Vráťme sa teda k tomu, čo sme preskočili a mali by sme teraz hlasovať, ak sa nemýlim, o zozname tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Spravodajkynia pani Maria Gabriel, chcete sa ujať slova? Nie? Alebo áno? Chcete slovo? Ďakujem, pán predseda. Jednoducho som len chcela povedať ľuďom, čo zamýšľame Prebehli tri trialógy a teraz medzi komisiou a radou a stanoviskom nášho výboru, ako sme povedali, v novembri máme výsledok pred sebou. Chcela by som povedať, že je 16 krajín AKT, ktoré budú vyňaté spod e, požiadavky o víza. Takisto Emiráty a Peru a Kolumbia budú na pozitívnom zozname. A to na základe hodnotenia Európskej komisie. To je plne v súlade s hlasovaním v našom výbore. Chcela by som tiež upozorniť kolegov na ďalšiu vec, ktorá je nesmierne pre nás dôležitá. Prebehli rokovania a potom kritéria sa nebudú objevovať v úvodných ustanoveniach, ale v článku 1 samotného textu bude, pôjdu o kritéria, ktoré bude komisia eh, rozhodovať po jednotlivých prípadoch, ale čo, čo sa týka ľudských práv, cestovný ruch a ďalšie, eh, tu sú tri spoločné. Eh, o tom sa veľmi intenzívne diskutovalo s, s tieňovými spravodajcami. Ja chcem poďakovať za podporu, um, za kritérium zahraničný obchod a cestovný ruch bol súhlas, že prebehnú pravidelné rokovania pomerne pravidelne. Chcela by som poďakovať komisii a najmä rade a greckému predsedníctvu za ich snahu v tejto naozaj delikátnej, citlivej záležitosti. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, pretože sa nám podarilo obrániť a zastať veľmi jasné stanovisko parlamentu a chcela by som ešte poďakovať Katrin Uber zo sekretariatu, pretože bez jej odborných znalostí by sme nevedeli postúpiť tak, ako sa nám podarilo a nebo, nepodarilo by sa nám postupovať podľa a, a harmonogramu. Ďakujem vám, pani Gabriel, za vašu prácu a za vysvetlenie, aká dôležitá je táto dohoda, o ktorej budeme hlasovať sú to, prebehli najprv trialógy, takže budeme teraz hlasovať, kto je za. Otváram hlasovanie, kto je za. Kto je proti. Končím hlasovanie. 49 za, 1 proti, nikto sa nezdržal, Príjima sa. Ďakujem za vaše hlasovanie. Chcem pripomenúť, že výsledok týchto rokovaní budú predložené plénu a má sa v ňom hlasovať na prvej plenárke v apríli. Ideme ďalej hlasovať. A to je snad to najzložitejšie tohto doplúdnejšieho zasadnutia. Ide návrh nariadenia jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami. Na dosiahnutie prepojeného kontinentu. Je to eh, zmena doplnenie niektorých nariadení a smerníc. Spravodajcom je pán Salvador Sedo. Nie je k tomu žiadne vyjadrenie. Ideme hlasovať. Je toho dosť, tak sa sústredíme. Pozmeňujúci návrh 45 a 46 sú zhodné. Kto je za? Proti? Zdržal sa? príjima sa. 47. Kto je za? Proti. Zdržali sa? príjima sa. Pozmeňujúci návrh 48 za. Proti. Zdržali sa? príjima sa. 49. Poďme si preveriť. Zdalo sa mi, že je to prijaté, e, či teda som sa nemýlil. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 26 za, 25 proti. To bolo veľmi tesné, ale prešlo. Prešiel tento pozmeňujúci návrh. 48. 49 a 50 sú zhodné. Kto je za ne? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 51 za. Proti? Držali sa? Povedal by som, že tak ako predtým, preveríme si to, preverme si to elektronicky. Hlasujeme o 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No tentokrát to nebolo celkom tesne prijaté čo sa niekto pomýlil. Teraz to máme 25 ku 26 a tento pozmeňujúci návrh e, sa zamieta. 52, 53, 54, 55 sú zhodné. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjima sa. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjima sa. 57 za proti, zdržali sa, príjma sa. 58 za. Proti. Zdržali sa. Opäť to môže byť tesné, takže preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Pipi? pip. Pip, pip, pip. Jeden sa zdržal hlasovania. Nie, nie, nie, nie. Aký je výsledok? Končím hlasovanie. 26 minus 25 plus 26 za 25 pr- proti. príjma sa tesne. And 59, which are... Pozmeňovací návrh 8 a 59 sú totožné, prijaté. 60, 61, 62 za, proti, zdržali sa prijatí. 63 za, e, prepačte, deviatka, o deviatke, deviatka odpadla tiež. Takže sa dostávame na 65 za proti, zdržali sa prijatí 66, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme 66, hlasovanie je otvorené, uzavreté. 22 za, 29 proti, zamietnutý. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa, e, skontrolujeme to, to by mohlo byť tesné. 77. hlasovanie otvorené. Uzavreté. 19 ku 29, takže nebolo to veľmi tesné, jasne zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Tento bol stiahnutý, 88, 89, 90 sú totočnené, za, proti, zdržali sa zamietnutej. 91 za, proti zamietnutý, kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatý. 97 za, proti zdržali sa pri zamietnutý. 98, 99, 100 sú rovnaké. Áno, o tých musíme hlasovať. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Dobre, môžeme to skontrolovať. 99, 98, 100 elektronická kontrola. Hlasovanie je ukončené. 25 ku 26 proti. Zamietnuté. To bolo tesné. Ale vidím tu isté prepojenia týchto pozmeňovacích návrhov. Nie je to celkom jednoduché. Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa tentokrát zamietnutý, 13 za, prepačte, 12 bol prijatý, prepačte, predseda sa ospravedlňuje, ale môžeme to aj skontrolovať. Pozmeňovací návrh 12. Hlasovanie je otvorené. Hlasuje sa. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. Áno, 27 ku 23. Pozmeňovací návrh 13 za. Proti. Podľa mňa je prijatý. Pozmeňovací návrh 101, 102, 103, tie sú totožné. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatý. 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí 116 za, proti, za, zdržali sa, zamietnutý kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý 118 za, proti, zdržali sa, to nebolo jasné, musíme to skontrolovať, 118 hlasovanie je otvorené. Teraz je ukončené, 25 ku 26 zamietnutý. 122, 123 sú totožné, za, proti, zdržali sa, prijatí. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 126 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí 21 za, proti, zdržali sa prijatí 129 za, proti, zdržali sa prijatí 130 za, 129, 129 skontrolujeme. Bude sa hlasovať. Hlasovanie je ukončené. 26 25 prijatý tesne aj tu. 130. 130 za. Proti. Zdržali sa. Povedal by som to isté, že je prijatý. 131 za. Proti. Zdržali sa prijatý. skontrolujeme to dobre. 131. Hlasovanie je otvorené teraz je ukončené. To bolo teraz práve naopak. Áno. Sú tu voliči, ktorí hlasujú raz tak, raz tak. Budeme musieť zistiť, kto to je. Stále sa tu menia tie väčšiny. Ale tu to bolo zamietnuté. Dobre. 132 za. Proti zdržali sa prijatí. Dobre, skontrolujeme to. 132, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Teraz zase ten volič prešiel na druhú stranu zamietnutý. 133 za proti, povedal by som, že je to prijaté. Chcete to skontrolovať? Tak to skontrolujme. 133. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. 26 25. to budeme musieť zistiť, kto to je. Dobre, teraz sa dostávame eh, k úvodným ustanoveniam a poznámkam. Niektoré boli stiahnuté, ideme hneď na 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa, áno, to musíme skontrolovať. 23. Mrzí ma to, ale musíme to skontrolovať. 23. Keď by som to nenavrhol, tak by ste to požadovali vy. Takže hlasovanie je ukončené. 20 ku 31, to bolo jasné. Zamietnutý. Teraz 24 za proti, zdržali sa prijatí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí 28 za, proti, zamietnutí 4 za, proti, zdržali sa prijatí 30. Videl som to prijatý, ale chcete to skontrolovať štyrku? Takže štvorka, hlasovanie je otvorené. Ukončené teraz. 33 ku 18. To bolo jasné. Prijatý 30 za. Za to odpada. Prepačte. Niekoľko ich teraz odpada, Teraz máme 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Dobre, môžeme to skontrolovať. 31. Hlasovanie otvorené, ukončené. ...24 ku 24. No. Toto už je veľmi tesné. A ten, kto hlasoval striedavo, sa teraz zdržal. 24 ku 24 je zamietnuté, že? Kompromis 2 za proti, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 44 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz k textu. Po, po zmenách, mikrofón prosím, nepočuť. Teraz áno. môžeme o 31 ešte raz hlasovať. Pozmeňovací návrh 31. Váš hlas by nič nezmenil, ale áno, jeden hlas by zmenil. Nie, podľa rokovacieho poriadku to teraz vidím inač. Prepačte, hlasovali sme, mrzí ma to už je to za nami. Prepáčte, záverečné ustanovenie celkovému textu, hlasovanie otvorené, ukončené. Jednohlasnosť, gratulujem. Ďakujem, o tretej budeme pokračovať. Mrzí ma to, ale pri minulom hlasovaní zrejme nefungovala moja karta, takže mohli by ste moje plus ešte k tomu pridať. Dobre, o tretej sa uvidíme znova. No. Dovidenia.